Takže dámy a páni, poprosím vás, aby ste sa usadili a pustíme sa hneď do nášho rokovania. Príjemné dobré ráno. Chcem vás všetkých privítať na zasadnutí SEDE pod výboru pro bezpečnosť a obranu. Program tohto zasadnutia bol rozdaný poslancom, členom podvýboru. Ja by som vás chcela upozorniť, že naše zasadnutie je streamované na webe, tlmočenie je zabezpečené do jazykov e, e, do jazykov plných členov e, podvýboru, teda stálych členov podvýboru pre bezpečnosť a obranu. A teraz by som vás chcel poprosiť, aby sme schválili program, ak nikto nemá žiadne výhrady, tak by som, tak by som teraz e, vyhlásila tento program za schválený. Máme čas do konca tohto, tejto schôdze, teda do pol jednej, 12.30, aby uh, boli predložené výhrady k zápisnici z 26. februára pokiaľ nebudú žiadne pripomienky ku koncu tejto schôdze, tak e, zápisnica z predchádzajúcej schôdze sa bude považovať za schválenú. A teraz by som tu už chcela privítať e, našich hostí e, veľvyslanca Jaceka Bilicu, ktorý je hlavným poradcom a osobitným vyslancom pre nešírenie a odzbrojenie v rámci SVČ a ja by som mu hneď chcela aj odovzdať slovo, aby nás informoval o stanovisku Európskej únie, teda o koordinovanom stanovisku členských štátov, vzhľadom k tomu, že eh, eh, v zmluve o odzbrojení a nešírení sú sú signatármi členské štáty, takže e, ide len o koordinované stanovisko. A e, on by nám povedal niečo o tomto stanovisku pred e, nadchádzajúcou hodnotiacou konferenciou o nešíraní zbraní, jadrových zbraní, ktorá sa bude konať v New Yorku na konci jary. Takže, vážený pán vyslanec Bilica, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážení, vážené poslankyne a poslanci parlamentu, vážení prítomní. Ja by som chcel poďakovať za túto príležitosť vymeniť si informácie o 9. Eh, eh, hodnotiacej konferencii eh, zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorá sa bude konať v centrále OSM v New Yorku 27. apríla 22. maja 2015 názov, skrátený názov pre túto konferenciu NPT REVCON a ide nepochybne o najdôležitejšiu udalosť v tohtoročnom kalendári podujatí, ktoré sa týkajú nešírenia a odzbrojenia. A je veľmi vhodné, že sa 10. februára v Štrasburgu e, dostala táto téma na pretras aj na pléne Európskeho parlamentu, kde bola prítomná pani Federica Mogherini, ktorá je vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničnú politiku a zahraničnú a bezpečnostnú politiku a tiež podpredsednička Európskej komisie. A e, takisto sa o tejto téme e, viedlo verejné vypočutie tu na sede 29. januára 2015, kde, bol prítomný, kde, bola, kde bola prítomná pani Klára Gansland, ktorá je moja kolegyňa vedúca divízie pre, pre zbranie hromadných ničení konvenčné zbrania a využite vesmíru, e, pričom 20. E, apríla 2015 je naplánovaná táto téma aj na zasadnutie Rady pre zahraničné záležitosti e, Európskej, Európske rady. Predtým než, alebo teda predtým, než boli schválené závery tejto rady, by som však chcel povedať nasledujúce veci. V prvom rade prístup Európskej únie k odzbrojeniu a nešíreniu jadrových zbra- všetkých zbraní hromadného ničenia Eh, je riadený základným princípom účinného multilateralizmu, ktorý je okrem iného zakotvený aj v Európskej bezpečnostnej stratégii, Európskej stratégii proti šíreniu eh, hromadných zbraní hromadného ničenia. A eh, toto boli teda dokumenty prijaté v decembri 2003. A na jednej strane Európska únia sa snaží presadiť univerzalizáciu, a na druhej strane účinnú implementáciu relevantných medzinárodných zmluv a ostatných právnych nástrojov vrátane MPT. Tiež podporujeme finančné medzinárodné organizácie, ktoré e, si kladú e, za cieľ e, implementovať tieto medzinárodné zmluvy, v tomto prípade IAEA, teda Medzinárodnú agentúru pre atomovú energiu. Európska únia má jednotný názor v otázke toho, že zmluva o nešírení jadrových zbraní je základným kameňom globálneho režimu nešírenia jadrových zbraní a je e, absolútnym základom pre odzbrojenie v súlade s článkom 6 e, e NPT, teda tejto zmluvy, a takisto veľmi dôležitým bodom na, na uchovávanie mieru a stability. V prvom rade je potrebné zopakovať, že Európska únia neustále podporuje všetky tri piliere tejto zmluvy a E, že presadzuje implementáciu všetkých záväzkov, ktoré boli potvrdené na tejto či predchádzajúcich e, hodnotiacich konferenciách. Európska únia sa snaží e, podporovať a propagovať komplexný vyrovnaný a komplexnú vyrovnanú a plnú implementáciu akčného plánu z roku 2010, ktorý obsahuje konkrétne kroky k odzbrojeniu, jadrovému ozbrojeniu, nešíreniu jadrových zbraní a mierovému využitiu jadrovej energie a, a na konferencii v roku 2015, teda tento rok, sa bude prehodnocovať táto cestovná mapa, tento akčný plán a budú sa prehodnocovať všetky tri piliere. E, treba zabezpečiť, aby e, všetky, e, všetky 64 aktivít z toho akčného plánu z roku 2010 boli kolektívnou zodpovednosťou všetkých členských štátov zmluvy o nešírení a to bez výnimky. A tu treba poskytnúť určitú podporu a e, to prostredníctvom diplomatických, spos- diplomatických iniciatív a e, ako aj praktického vzdelávania a podpory. E, čiže týmto sa my môžeme stať jedným z najdôležitejších prispievateľov k posilneniu zmluvy. My tiež chceme potvrdiť, potvrdiť odhodlanie členských štátov Európskej únie zasadzovať sa o jad, úplné jadrové odzbrojenie v súlade s článkom 6 zmluvy o nešírení a a e, chceme zdôrazniť potrebu konkrétneho, konkrétneho pokroku v tejto, v tejto oblasti, najmä znižovaním celkového arzenálu jadrových zbraní na svete, pričom v súčasnosti najväčší arzenál vlastnia e, Rusko a USA. E, každopádne v tomto kontexte sú, je, sú určité náznaky pokroku pri implementácii novej zmluvy START a my by sme chceli podporiť ďalšie e, znižovanie jadrového arzenálu tých krajín, ktoré, ktoré, ktoré ho vlastnia, vrátane strategických, nestrategických, nasadených a nenasadených zbraní. A vítame e, konanie konferencií P5, e, ktoré vlastne nasledujú po alebo teda nasledovali po hodnotiacej konferencii zmluvy o nešírení jadrových zbraní z roku 2010, pričom má ísť budovanie dôvery, transparentnosť, overovacie aktivity a, a vykazovanie. No a Európska únia ďalej podporuje aj odzbrojenie eh, a multilaterálne snahy, eh, ktoré by mali smerovať k revitalizácii eh, rokovacích orgánov, osobitne konferencie o odzbrojení. A v tomto smere by sme chceli prekonať existujúci zablokovaný stav na schvalovaní programu práce, pričom by sme chceli zopakovať, že konferencia o odzbrojení a e, by, by mala smerovať k zmluve o zákaze a produkcii štiepných materiálov pre jadrové zbranie a iné e, výbušné zariadenie na báze CD 1299 e a mandátu, ktorý je v tom zakotvený. Európska únia podporuje tieto ciele cez diplomatické a iné mechanizmy. A my by sme chceli upozorniť na veľmi vážne dôsledky, ktoré jadrové zbranie predstavujú a preto všetky, všetky štáty majú povinnosť e, snažiť sa o to, aby nedošlo k realizácii týchto dôsledkov. A musíme uznať, že e, z prebiehajúcich diskusí o dôsledkoch e, nasadenia jadrových zbraní vyplýva, že sú rôzne názory vrátane tzv. viedenskej konferencie o humanitárnom dopade jadrových zbraní, ktorá bola organizovaná v decembri 2014 členským štátom EÚ Rakúskom. A hoci nie všetky členské štáty EÚ sa zúčastnili na, te, na tomto podujatí, väčšina členských štátov tvrdila, že najefektívnejším a najpraktickejším spôsobom bude postupovať po jednotlivých krokoch, aby sme sa priblížili k úplnému odzbrojeniu jadrových zbraní. A v tomto zmysle um, rôzne uh, jednostranné, viacstranné, dvojstranné stavebné bloky, uh, vrátane vstupu CTBT a zmluvy o zákaze uh, štepného materiálu pre jadrové zbranie by mali byť teda, to, to sú práve príklady takýchto, takýchto stavebných blokov. A Tiež e, bolo podotknuté, že e, na, medzinárodnej, na medzinárodnom poli prebiehajú diskusie o jadrových zbraniach a odzbrojení. E, ďalej je problémom, ktorý teda uznáva Európska únia, šírenie, ktoré je naďalej hrozbou pre medzinárodnú bezpečnosť a tu je treba hľadať diplomatické mierové riešenie. My by sme chceli zdôrazniť, že medzinárodné spoločenstvo musí zostať, musí, musí zostať veľmi obozretné a je treba eh, uznať bezpečnostné poistky v systéme IAEA, ktoré sú základným komponentom režimu nešírenia jadrových zbraní, pričom Európska únia zohráva eh, úlohu hlavného aktéra v Bezpečnostnej rade OSN v prípadoch, kedy dochádza k eh, rozporom k neplneniu týchto, týchto podmienok IAEA. No a k regionálnym otázkam je potrebné potvrdiť záväzok EÚ k vytvoreniu zóny bez jadrových zbraní, iných zbraní hromadného ničenia a ich dodávok na Blízkom východe a Európska únia chce vyjadriť lútosť toho, že nebolo možné zvolať konferenciu, kde by sa vytvorila takáto zóna a kde by sa zúčastnili všetky štáty tohto regiónu. My plne podporujeme prebiehajúcu prípravu a chceli by sme poďakovať e, spoluorganizátorom a osobitne e, váženému facilitátorovi a jeho týmu za neutichajúcu snahu E, vrátane tých neformálnych stretnutí, ktoré sa konali v Švajčiarsku. A aby sa tento cieľ podporil, tak Európska únia zorganizovala niekoľko podujatí e, vo forme seminárov v Bruseli v roku 2011 a 2012 s vysoko postavenými úradníkmi z týchto štátov, z tohto regiónu a naj, e, novšie to bolo v júni 2014, kedy sa konal workshop na budovanie kapacít v Bruseli pre diplomatov z Blízkeho východu, kde mali možnosť získať skúsenosti z rokov, iných rokovaní o bezjadrových zónach e, a takisto sa tam hovorilo o rôznych e, bezpečnostných opatreniach z Európy a iných e, oblastí sveta. A v tomto kontexte by som chcel upozorniť na význam, význam ktorý Európska únia prikladá univerzalizácii NPT. My sme viackrát apelovali na členské štáty, aby pristúpili k zmluve ako štáty bez jadrových zbraní a aby dodržiavali e, podmienky tejto zmluvy aj pred svojim pristúpením. A naj, najčerstvejším podujatím alebo najčerstvejším vývojom je e, to je stretnutie, alebo teda spoločné vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federiky Mogherini a iránskeho mm, ministerstva zahraničia Javara Zarifa. Mm, vydali to teda v Švajčiarsku a spolu s ministrami zahraničia Číny, Francúzska, Nemecka a Ruskej federácie, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov dosiahli riešenia v kľúčových parametroch e, tzv. spoločného akčného plánu. A e, teraz je v podstate na to, aby sa dopracovali technické detaily a do 30. E, júna bol stanovený termín, aby tieto práce vlastne boli uzavreté a dúfame, že táto činnosť bude mať veľmi pozitívny vplyv na atmosféru a e, rokovania na MPT Revcon. A tiež na Blízkom východe e, Európska únia chce vyjadriť lútosť nad tým, že Sýria e, zatiaľ neodstránila svoje neplnenie tzv. tzv. dohody o bezpečnostných poistkách, čiže nespolupracuje s IAA a v treťom pilieri, teda tam, je, tam ide o, bezpe- o mierové využitie jadrovej energie, tam e, Európska únia chce podporiť e, neodňateľné právo všetkých strán MPD, aby mohli využívať jadrovú energiu na mierové účely bez diskriminácie a e, pokiaľ budú plniť podmienky zmluvy. Možno by bolo dobre apelovať na členské štáty, aby na MPT 15 prehodnotili, alebo teda pod, znovu potvrdili podmienky mierového využitia, pričom by e, mali byť, mal, mal byť kladený dôraz na e, podmienky, alebo teda by mal byť kladený dôraz na základné e, princípy nešírenia a odzbrojenia. No a ďalej sa snažíme facilitovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti a posilnenia jadrovej bezpečnosti a znižovania hrozby jadrového terorizmu a takisto posilnenia bezpečnosti napríklad pri preprave jadrového materiálu v nasledujúcich rokoch. Európska únia naďalej podporuje tieto ciele a plne uznáva vedúcu úlohu, ktorú zohráva IAA a jej e, veľmi um, hodnotná práca v oblasti posilňovania rámca jadrovej bezpečnosti. E, po e, nehode v Fukushime, ktorej, ktorej veľmi vážne dôsledky ešte stále sa riešia, alebo teraz je, ešte stále treba riešiť, by sme chceli apelovať na všetky štáty, aby sa aktívne zapájali do diskusie o jadrovej bezpečnosti a prevencii jadrových a radiologických nehôd a pokiaľ dôjde k takéto nehode, tak e, by e, sa mali spolupodielať na zmierňovanie dôsledkov a znižovaní kontaminácie mimo miesta. Vážené poslankyne a poslanci, ja by som chcel pripomenúť, že táto e, hodnotiaca konferencia sa bude konať v prostredí veľmi vážnych bezpečnostných hrozieb stále je hrozba, že teroristi sa dostanú k jadrovým zbraniam, že dôjde k, proste k otvorenej agresii štátu proti štátu alebo proti bezpečnosti, suverenite a teritoriálnej integrite člen, členských štátov OSN, ale to by nás e, nemalo ospravedlňovať z toho, že nebudeme v New Yorku konať, e, keď sa tam o mesiac stretneme. Práve naopak, Európska únia by mala vyzvať všetky e, štáty, ktoré sú členmi konferencie, a teraz mluví, aby pracovali smerom k bezpečnému, k úspešnému záveru ehm, tejto hodnotiacej konferencie a vysoká predstaviteľka bude mať možnosť e, sa stretnúť s viacerými ministrami zahraničia a vysokopostavenými úradníkmi z celého sveta. Ja teda osobne mám, e, e, prechovám určitú nádej, že pod predsedníctvom ambasádora Ferukyho z Alžírska dosiahneme tieto veľmi dôležité ciele predsednička Revkonu sa môže spolahnúť na podporu Európskej únie a ako znak tejto podpory sme nedávno zorganizovali seminár v, Al, e, v Alžírsku 8. a 9. apríla, kde hlavnou témou bola príprava na hodnotiacu konferenciu MPT v roku 2015. Organizovali sme to e, my a e, bolo tam prítomných viac ako 40 pracovníkov, pardon, 40 úradníkov z rôznych krajín vrátane Brazílie, Austrálie, Ruska, USA a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem. Ja teraz e, chcem otvoriť diskusiu a ako prvým by som udelila slovo koordinátorom politických skupín. Pán Galec, veľmi stručne, ja nemám ani tak otázku, ale politika nešírenia jadrových zbraní a, praviť, a proces pravidelného prehodnocovania tejto zmluvy to je vec, kde v Európskej únii e, máme prístup konsenzuálny. Ja si myslím, že nie sú nejaké veľké názorové rozdiely, či už medzi nami tu, alebo medzi našimi vládami, medzi našimi štátmi. Takže si myslím, že by sme mali e, vyjadriť našu plnú podporu tým zástupcom, ktorých vyšleme na túto konferenciu, samozrejme na čele s vysokou predstaviteľkou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Kan. Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež chcem poďakovať nášmu hostovi za to, že sa s nami podelilo svoj názor na túto problematiku. Ja mám dve otázky. V prvom rade by som chcel nadviazať na to, čo spomenul, alebo teda na otázku India, Indie a Pakistanu, kde e, to je, to je považované za najkritickejšiu jadrovú situáciu dvoch krajín, ktoré majú jadrové zbranie. Vieme, boli sme tam, vieme, že Kašmír má najvyššiu koncentráciu jadrových zbraní, teda vojenských, e, vojenských síl na svete čo viac môžeme urobiť, aby sme zabezpečili, že tam nevypukne ďalšia vojna, ktorá, môže, ktorá bude môcť viesť až k jadrovému konfliktu medzi týmito dvomi krajinami. A druhá, druhá vec, to je vec, ktorá už je viditeľná, alebo teda, ktorá sa pertraktuje nejakú dobu a to je Blízky východ, čo je región veľmi výbušný, je tam veľa problémov, veľa komplikácií a um, Otázka jadrových zbraní je tiež e, veľmi citlivá v tejto oblasti. Ja sa chcem spýtať, e, aký problém je s etablovaním celého tohto regiónu ako bezjadrovej zóny. Čo je možné urobiť, aby sme to podporili, aby sme e, v tejto veci dosiahli aspoň nejaký pokrok, aby teda celá zóna bola bezjadrová. Čo tam možno spraviť? Thank you, Mr. Van Orden, please. Ďakujem, pán Van Orden. Well, um... Ďakujem pekne. Samozrejme, všetci podporujeme prácu na tejto téme nešírenia jadrových zbraní. A aj teda konferencia. Ale treba si aj povedať, kde sú reálne problémy. Napríklad u nás v našej krajine máme e, tých e, unilaterálnych nešir, neširiteľov, tak povediac, ktorí e, o tom opäť hovoria. E, Škótska národná strana napríklad hovorí o tom, že ten trident e, Spojeného kráľovstva. To sú veci, ktoré už sme tu mali v 50. alebo 60. rokoch. Tiež e, si všímame, že Rusko používa podobné politické zbranie. Že sa vyhráža krajinám jadrovým útokom, pokiaľ nebudú konať tak, ako si ruskí politici predstavujú a tak ďalej. Čiže e, častokrát to pripomína aj tú minulosť. Ale najviac sa samozrejme obávame, že neštátni aktéry a skupiny sa dostanú k schopnosti získať e, tento e, jadrový materiál a aj vedomosti, ktoré by im umožnili dopracovať sa k nejakej či už jadrovej zbrani alebo k nejakej tzv. špinavej zbrani, ktoré by jedna alebo druhá e, mali naozaj obrovské katastrofické, katastrofálne e, dopady, keby sa ocitli v nesprávnych rukách. Chcem e, sa spýtať, aké máte názory na to. Častokrát nám sa veľmi dobre darí kritizovať seba alebo nás samotných. V západnej demokracii stále riešime, čo robíme zle, ale existujú ozajstné rizika okolo nás, ktoré by sme mali skôr citlivejšie vnímať než naše prípadné menšie nedostatky. Čiže či máte pocit, že aj toto dostatočne e, vnímame? Pán Kán, e, čo spomínal? Tak e, otázka Kašmíru, samozrejme, áno, pokiaľ Pakistan prestane vysielať teroristov a ďalších aktérov cez hranicu do Indie a ak e, naozaj bude e, prispievať pozitívnejšie e, k situácii, tak celkovo by bola pokojnejšia, to je jasná vec. A nakoniec aj Akve Khan, človek, ktorý bol zodpovedný za to, za všetky zásobné z tých zlých vecí, ktoré sa stali, pokiaľ ide o šírenie jadrových zbraní, je tiež stade. A dobre vieme, že sú aj iné krajiny, ktoré sa e, momentálne sú na ceste k získaniu jadrových zbraní. Čiže častokrát tá zodpovednosť e, alebo do veľkej miery je, sa týka práve e, Pakistanu. Tam keby bol prístup iný jadrovým zbraniam, tak by sme aj inde videli a pozitívnejšie dôsledky, ale nechcem tú tému Pakistanu veľmi otvárať. Ja. Mm-hmm. Okay. Thank you. Mrs. Ceballos, please. Pani Ceballos. Tack, fru ordförande. Eh, jag tror att det, här är, det är väldigt viktigt att vi har den här diskussionen. Mm, ďakujem pekne. Myslím, že tá diskusia je veľmi eh, dôležitá a je dôležité, aby sme mali jasnú predstavu o tom, čo by Európska únia mala dosahovať a ešte počkam prípadne kolegovia, kým si nám svedia sluchatka. Teda hovorila som, že treba sa tejto téme venovať práve v súčasnosti. Stále máme 16 tisíc jadrových zbraní na svete a je to veľké riziko. Je tam aj riziko, že sa stane niečo omylom, že dôjde k nejakej nehode. Počuli sme napríklad o Fukushime, to je situácia, ktorá mala tiež dôsledky aj pre Japonsko, aj pre celkový región a tie dôsledky tam budú niekoľko desaťročí cítelné. Čiže to je jeden spôsob, ako môžete odmerať humanitárne dôsledky nejakej jadrovej či už nehody alebo prípadne jadrového výbuchu. Ja pochádzam z oblasti, ktorá pred 30 rokmi E, bola vplyvnená zase Černobylom. Naďalej tam máme isté dôsledky aj v súčasnosti a ja pritom žijem e, vo Švedsku. Takže čo e, sa stane v takejto situácii je to, že takýto jadrový, takáto jadrová nehoda alebo výbuch ovplyvní nie iba e, to okamžité alebo bezprostredné okolie, ale aj podľa toho, kam e, potom zavejú vetry alebo kde je naprší, môže ovplyvniť aj e, širší región. Takže musíme o týchto témach hovoriť a bojovať proti jadrových, e, jadrovým zbraniam práve na základe humanitárnych dôvodov. V súčasnosti sme vo svete, ktorý je oveľa menej bezpečný, než bol kedysi. Kedysi bola istota, že jadrové zbranie sa nepoužijú, ale táto riziko je oveľa väčšie, že niekto ich naozaj použije. Čiže myslím si, že je veľmi nedobré, že sa v tomto parlamente doteraz neprijala dohoda, pokiaľ ide o spoločné uznesenie, ktoré by bolo našou víziou, pokiaľ ide o to, akým spôsobom chceme naďalej, e, aby sa vyvíjala práca na konferencii zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Ja stále sa e, nadejam, že sa dopracujeme k nejakej dohode, pokiaľ ide o uznesenie, najmä preto, lebo ešte ani nevieme, či rada sa vôbec dopracuje k spoločnej e, pozícii. Čiže sú tam rôzne názory, e, pokiaľ ide rôzne krajiny a napríklad aj po ukrajinskej kríze máme teraz e, novú situáciu. Hovoríme viac o zbrojení a nie o odzbrojovaní v našich krajinách. A z toho hľadiska názor parlamentu na tento na tú situáciu je o to viac dôležitý. Pokiaľ sa bojíme jadrových zbraní, takže ich niekto použije, tak musíme e, sa vyjadriť jednoznačne a hovoriť o tom. Hovoriť o tom aj s radou, aj s e, ostatnými účastníkmi na konferencii. A teraz vieme, že kolega sa účastnia tej konferencii a e, poprosil ma, aby som vám povedala, že má veľké obavy, pokiaľ ide o skutočnosť, že sa e, nejako nechystá tá dohoda, pokiaľ ide o to uznesenie. V minulosti bolo uznesenie dobré, aj pred poslednou konferenciou v roku 2010, aj v 2013 tá dohoda bola dosiahnutá a nie sú žiadne naozaj prekážky, aby sme sa my na tej konferencii tiež mali nejakým spôsobom vyjadriť. Mr. Khan has requested Pán Kyle, nech sa páči. Ešte vy chcete uh, zareagovať na to, čo povedal Jeffrey Van Aren? Thank you. Uh, I just want... Ďakujem pekne. Chcem akorát kolegovi povedať, že keď som hovoril o Indii a o Pakistane, tak spomínal som problémy vo vzťahu s Kašmírom súhlasím s vám do istej miery, môžeme sa o tom niekedy porozprávať, na to vyžaduje si to možno niekoľko hodín, aby sme to dobre prebrali, ale keď by sme to uzavrali iba tak tým, čo ste podali vy, asi by to nestačilo. My môžeme o tom hovoriť, do akej miery Pakistan bol zaangažovaný do týchto aktivít, tak takisto môžeme hovoriť aj o tom, že India tiež e, v tom nie je celkom nevinne tiež e, India podporovala separatistické hnutie napríklad tam, čiže a ja vám môžem dať nejaké e, príklady zase z tej druhej strany, ale myslím, že o to nejde, netreba tu robiť nejakú súťaž, kto je horší, India alebo Pakistan, ale ja som človek, ktorý je pôvodom z Kašmíru, mám záujem na tom, aby sa samotné, e, samotné problémy v Kašmíre riešili v súlade s predstavami miestnych e, obyvateľov. Podľa mňa to je hrozné, že toľko e, zdrojov, e, že toľko takéto riziko, ktoré tu je. Napríklad v Indii máme 55 miliónov ľudí, ktorí žijú v chudobe. Bolo by lepšie, keby tieto peniaze sa využili na to, aby ľudia neboli takí chudobní a ne na zabíjanie ľudí. Čiže my sme sa už naučili v Európskej únii, ako dosiahnuť tento pokrok. Lepšie je nemať vojnu a spolupracovať. Dúfam, že na tom sa zhodneme. Thank you, Mr. Khan. Mrs. Veltmans. Pani Veltmans, nech sa páči. Well, thank you very much and I'm... Ďakujem. Ja som prišla trochu neskôr, ospravedlňujem sa. Možno teda sa spýtam na nejaké záležitosti, ktoré ste už prebrali, tak toto sa ospravedlňujem. Pred pár rokmi som bola v Japonsku, i bola som aj v Hirošime a v Nagasaki a videla som tie bolestivé spomienky v tejto krajine a odtedy som ešte viac presvedčená o tom, že naozaj treba sa snažiť e, o to viac zakázať jadrové zbranie. Súhlasím tu s kolegyňou, mali sme mať nejaké uznesenie. Niekedy sa stane v parlamente, že sa to nedopracuje do tej fáze rezolúcie alebo uznesenia, ale bolo by to určite pozitívne, keby sme sa k tomu uzneseniu dokázali dopracovať. Možno aj počas konferencie v New Yorku. Keď sa pozriem na to, čo sa tam bude diať, mám jednu otázku. Aký výsledok očakávame od tej konferencie? Kedy budeme spokojní? S akým výsledkom budeme spokojní? Samozrejme, svet nezmeníme za minútu ani za pár rokov, ale chceli by sme vidieť nejaký pokrok. A teraz, keď sa pozriem na svet, na všetky tie konflikty, tak e, vidím to pesimisticky. Takže isté kroky sa dejú, ale skôr tým nesprávnym smerom. Čiže chcem sa spýtať, kedy budeme spokojní? Čo vy očakávate a kedy by ste boli spokojní? A väčšina krajín, ktoré sa zúčastnia na tej konferencii, samozrejme to budú západné krajiny s západnými hodnotami. A pýtam sa, ako vy presvedčíte napríklad krajiny na Blízkom východe, ako ich presvedčíte, presvedčíte, aby aj oni e, sa vydali možno týmto smerom. A potom e, ešte jedna otázka. Ako dosiahneme, že krajiny e, teda ako si vôbec môžeme predstaviť, že by krajiny na Blízkom východe e, takú, takéto ESO rukave, tak povediac, e, sa ho vzdali. Ako ich moni, e, mo, e, k tomu nejakým spôsobom motivovať. Pán Schaffhauser, nech sa páči. Ďakujem pekne. Práca v tejto oblasti nešírenia jadrových zbraní je veľmi dôležitá. A chcem povedať, že keď sa použije jadrová zbraň, tak vždy sú na to nejaké dôvody. Napríklad, keď Spojené štáty použili jadrovú zbraň v minulosti, tak bolo to preto, lebo mali pocit, že bojovali za e, dobrú vec a teda, že tým spôsobom, tak povedať si, odôvodnili to použitie jadrovej zbranie. Čiže samozrejme mier to je vždy e, spravodlivý predok a my e, tu máme častokrát taký unilaterálny, nevyvážený e, pohľad e, na vec, ale častokrát e, sa e, stretávame s ľuďmi, ktorí to vnímajú inak. Tak ide o to, že e, my vychádzame e, aj osobne nakoniec z myšlienky, že ja mám pravdu, ja som ten spravodlivý a keď takto uvažujú rôzni aktéry, tak potom sa dopracujeme k jadrovej zbrane. Takže podľa mňa lepší prístup je taký, aby sme vychádzali z objektívnej pravdy a nie e, z nejakej logiky e, jedného kmeňa, tak povedať, ktorý bojuje proti druhému, pretože to sa každým dopracujeme iba k vojne. The floor, uh, in the chamber. Ďakujem pekne. Už sa nehlási nikto, takže ja by som sa chcela vyjadriť tiež. Pán veľvyslanec, napriek tomu, že tu zaznel napríklad, čo bola pán Galer a že pani Sebajec napríklad mala isté obavy, ja by som e, sa chcela spýtať e, otázku veľmi konkrétnu, aké sú pozície členských štátov a aká je možnosť, že sa dosiahne nejaká rovnováha a že sa bude rokovať o koordinovanej pozícii. Po druhé, aká je dôležitosť toho, čo nedávneho e, oznámenia zo strany Ruska, že sa bude možno aj Krym nuklearizovať, tak povediac, z hľadiska posilňovania dôvery, ak sa nedodrží poprvé budapeské memorandum a potom sa bude oznamovať Mm, napríklad toto, čo teraz Rusko povedalo, tak myslím, že to podkopáva tie snahy, ktoré my sme v rámci prípravy Revkomu spravili. Po druhé, je tu možný dopad rokovaní s Iránom na región, teda na Blízky východ vo všeobecnosti. A teda aký dopad tohto je na možnosť odzbrojovania. Myslím si, že toto ide nejakým spôsobom opačným. metodom, to nejaké vytvorenie, povedzme, istého NATO možno na úrovni Blízkoho východu. Thank you very much, uh, thank you very much, uh, Madam Chairperson. Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsednička aj vážení kolegovia, ktorí ste spomenuli dôležité otázky. Ja sa budem snažiť eh, na ne zareagovať v tom poradí, ako zazneli. Poprvé India, Pakistan. Myslím si, že väčšina expertov v tejto oblasti si myslí, že tento subkontinent je tým regiónom, kde riziko jadrovej konfrontácie a nejakej nejakého zlého odhadu, nejaké miskalkulácie, zlej kalkulácie je najvyššie. Obidva tieto štáty, ktoré majú jadrové zbranie v regióne, pracujú na nových technológiách, či už sú to jadrové zbranie, či to sú tie substrategické jadrové zbranie, takisto pokiaľ ide o spôsob e, odpalenia e, takýchto zbraní, teda konkrétne nové e, rakety a to je rozhodne problematické. A je to to nepríjemnejšie, že tu máme situáciu, ktorý, ktorá tu tiež bola spomenutá, že v týchto krajinách sú veľké sociálne a ekonomické výzvy. A hovoril o tom aj papež František, keď hovoril o jadrových zbraniach na Vienskej konferencii. Hovoril o tom, ako sa míňajú a doslova premrhávajú prostriedky e, na jadrové e, zbrojenie v kontexte veľkých sociálnych a ekonomických víziev. Čo som už povedal na úvod, um, my sme vy zvali ostatné krajiny, aby vstúpili do NPT ako nenukleárne e, štáty, pričom sú tu aj snahy nejakým spôsobom túto zmluvu podkopávať. Otvorili sme dialog aj s Indiou a s Pakistanom, pokiaľ ide o nešírenie a odzbrojovanie, ale aj pokiaľ ide o otázku jadrovej bezpečnosti. Ponúkli sme im pomoc, napríklad pokiaľ ide o to, aby sa e, zabezpečilo, že tie mierové využitia takýchto technológií boli e, v súlade s najlepšími bezpečnostnými normami a takisto aj po tej diplomatickej stránke sme ich požiadali, aby využili niektoré medzinárodné nástroje, ktoré existujú, napríklad pokiaľ ide o e, budovanie dôvery. Máme napríklad Hakský e, kódex proti proliferácii balistických striel a rakiet, teda, a, kde je istý e, systém e, informovania vzájomného a tak ďalej. To napríklad tiež EU podporuje. Ďalšia otázka. Na tú konferenciu naozaj e, chodia štáty, ktoré podpísali NPT, takže nepovedal by som, že sú tam v prvom rade západné štáty, Napríklad aj tá, tie, tie e, rozvojové krajiny, tam sú zúčastnené, máme tam celkom dobrý e, dialog. A spomenuli to aj viacerí e, kolegovia, ktorí hovorili o tej ruskej o tej ruskej agresii voči Ukrajine, o nedodržaní Budapešského memoranda, a tak ďalej. V tom memorande boli isté záruky Ukrajine v roku 1994, keď Ukrajina vstúpila do NPT ako nenukleárny štát a tieto teda zároky neboli dodržané zo strany Ruska, čo môže mať veľké dôsledky aj do budúcna, pokiaľ ide o nešírenie jadrových zbraní. A ocitujem to, čo tu už aj zaznelo, je tu naozaj problematická retorika, pokiaľ ide o to, že e, ruské jadrové zbranie budú aktivované alebo uvedené do stavu, e, do stavu pohotovosti doslova e, v kontexte konfliktu na Kryme. Ja myslím, že EÚ v tomto vystúpila jednoznačne, odsudila ruskú agresiu a skutočnosť, že anexácia Krymu bola teda nelegálna, my sme o tom jasne hovorili a dúfame, že otázka zabezpek v oblasti jadrovej bezpečnosti, ktoré sa e, dávajú zo strany jadrových krajín tým nejadrovým aj v kontexte e, týchto nejadrových alebo nenukleárnych zón, že proste tieto ruské aktivity budú negatívne vplývať na tú skutočnosť a zostanú naďalej na e, programe jadrových zbraní, teda tých krajín, ktoré majú jadrové zbranie. No a pokiaľ ide o hrozbu jadrového terorizmu, eh, tak eh, asi 14 minút z mojich pripomienok sa týka toho, že jadrová bezpečnosť je veľmi, veľmi veľkou prioritou pre Európsku úniu a eh, že sme veľmi hrdí a mm, že sa veľmi nielen aktívne zúčastňujeme na procese, bezjadrovom mm, procese s prezidentom Obamom, ale podporujeme aj snahy cez viacero finančných nástrojov a niektoré z nich eh, eh, prostredníctvom práce Európskej komisie, Spoločného, výskupne, Spoločného výskumného centra, ale aj Medzinárodnej agentúry pre jadrovú agentúru <clears throat> boli dotované napríklad 40 eh, miliónmi eur z Európskej únie a tým sme najväčším, jedným z najväčších prispievateľov pre hm, Fond jadrovej bezpečnosti. A No, zaklome teraz na drevo, ale zatiaľ medzinárodné spoločenstvo úspešne zabezpečuje to, aby jadrové schopnosti alebo jadrové zbranie sa nedostali do rúk teroristov, čo je jednoznačne záležitosť, ktorá naďalej je veľkou prioritou pre, e, pre všetkých. A pokiaľ ide o otázku výsledku tejto hodnotiacej konferencie, tak e, tu veľmi ťažko e, hovoriť nejak exaktne všetko z toho, čo som ja povedal v tých svojich 14 minútach, závisí od výsledku, ktorý by sme chceli dosiahnuť. V prvom rade by sme chceli vidieť, že zmluva, že zmluva bude posilnená, nie oslabená. To je naše základné stanovisko. To znamená to, že by sme radi videli dohody o pokroku, alebo teda dohody na tom, že dojde k pokroku vo všetkých troch e, pilieroch možno ten pokrok nebude optimálny, bude menej než optimálny, ale malo by ísť o reálny pokrok. Napríklad, čo znamená to posilnenie zmluvy? Malo by ísť o zabezpečenie toho, že žiadna krajina sa nevydá cestou Severnej Korei, ktorá ohlasila odstúpenie od zmluvy a začala testovať jadrové zbranie. Mali by sme veľmi konkrétne e, e, špecifikovať dôsledky, ktoré vyplynú pre krajinu, ktorá by využila článok 10 zmluvy, teda právo na vystúpenie, teda že budú dôsledky v oblasti jadrovej spolupráce s touto krajinou a takisto, že sa e, Bezpečnostná rada OSN touto otázkou bude môcť potenciálne zaoberať ako rizikom pre, alebo hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť. A tým sa dostávam k otázke Blízkeho východu a Eh, otázke stimulov my evidentne sledujeme tento proces, alebo celý tento proces v tejto oblasti a na, konferencii, na, na konferencii sa zúčastňujú všetky štáty z tejto oblasti, takže by bolo dobre, keby eh, agenda bola podporená všetkými a malo by ísť o agendu, ktorá bude obsahovať stimuly pre všetky, pre všetky strany stimuli k tomu, aby sa aby zasadli za stôl a pritom, aby sa zohľadnili všetky perspektívy a názory, ktoré v regióne panujú. Či je dôvod na optimizmus? No aj v zložitých časoch, ja si myslím, že toto sú zložité časy. Ja myslím, že všetci chápeme, aké je to bezpečnostné prostredie ale aj v týchto komplikovaných časoch je možnosť pokroku a ja by som to chcel pripomenúť e, napríklad e, úspech v podobe stiahnutia chemických zbraní zo Sýrie, čo obrovský úspech a Sýria vo veľmi zložitom období e, aj v histórii regiónu, aj vo veľmi výbušných časoch prebiehajúceho konfliktu teda Sýrska arabská republika sa e, pristúpila k dohode o odstránení e, chemických zbraní. Vtedy Európska únia tiež poskytovala podporu a poskytla tiež finančnú podporu v podobe 15 e, miliónov eur. Takže aj v takýchto komplikovaných časoch, ako, ako vlastne zažívame teraz, netreba strácať nádej. Ja si myslím, že keď sa pozrieme znova na tie e, pôvodné dokumenty a to, čo som spomenul vo vystúpení, tak si myslím, že tu v Bruseli chápeme výzvy, e, hlavné hrozby a takisto e, prepojenia medzi nimi. Napríklad si veľmi dobre uvedomujeme, že ten pocit regionálnej nestability a neistoty môže zvyšovať dopyt po zbraniach hromadného ničenia a tieto regionálne konflikty preto treba riešiť a to je asi najdôležitejšie. Um, iránska téma, k tomuto tiež padla otázka, teda Irán a región, e, na to sa pýtala predsednička. Ja sa domnievam, že e, toto je možno trocha nad rámec e, toho, čo by mal hovoriť hodnotiaca konferencia, pretože e, v sekcii 3 plus 3, kde je predsedom EÚ, tam sa síce o Iráne bude hovoriť naďalej, e, sa bude vlastne presadzovať výlučne mierové, mierová povaha iránskeho jadrového programu. Budú sa riešiť niekto, niektoré stále otvorené otázky, možný, možný jadrový, možná jadrová dimenzia, možný jadrový rozmer tohto iránskeho programu. ako som spomenul vo svojom úvodnom vystúpení, fakt, že rámcová dohoda už bola dosiahnutá a že práce naďalej pokračujú tak na úrovni politických expertov, teda pracuje sa na finalizácii tejto dohody, tak toto by malo mať veľmi pozitívny vplyv na e, diskusie na REFCON, teda na hodnotiacej konferencii a pokiaľ ide o otázku možného uznesenia Európske, Európskeho parlamentu, toto samozrejme je rozhodnutie, ktoré musí prijať sám parlament. A e, elementy z minulosti e, tu sú, teda v minulosti sa objavili e, takéto náznaky, teda v otázke napríklad zmluvy o obchodovaní so zbraniami a Eh, tam tiež parlament sa veľmi jasne a jednoznačne vyjadril, takže existujú precedenci. No a k stanovisku Európskej únie tam treba tiež hovoriť veľmi jasne. Všetko, čo ja som povedal vo svojom vystúpení, tak je s tým, že nechcem nejako predbiehať eh, závery rady a všetko toto sú možné elementy stanoviska Európskej únie na tejto hodnotiacej konferencii. Európska únia mm, sa pripravuje na vystúpenia nielen vo všeobecnej rozprave, ale aj v tých troch hlavných výboroch, Hodnotiacie konferencie, ktoré sa budú zaoberať e, nešírením, odzbrojením a mierovým využitím, tiež e, možno v podliehajúcich orgánoch e, hodnotiacie konferencie, ktoré pokiaľ budú vytvorené na začiatku, tak by sa mohli zaoberať napríklad regionálnymi otázkami. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, veľvyslanec. Toto vyhlásenie uzatvára rozpravu o pozícii EÚ počas nasledujúcej, nadchádzajúcej hodnotiacej konferencie zmluvy o nešírení jadrových zbraní v New Yorku. Dúfame a tešíme sa na to, že vás po diskusiách na tejto konferencii budeme môcť privítať znova. Vítame vám e, e, a želáme vám veľa úspechov na rokovaniach. Želáme vám, aby ste dosiahli tie ciele, ktoré ste si vytýčili. Aj keď sme si veľmi dobre vedomí víziev a veľmi komplikované situácie, v ktorej sa momentálne nachádzame a mnohých rozieb Takže veľmi pekne ďakujem za to, že ste sem dnes prišli. Za to, že ste sem dnes prišli. Očakávame vás tu teraz znova po konferencii. Ladies and gentlemen. Dámy a páni, poprosím vás, aby ste sa znova usadili, pretože sa pustíme do ďalšieho bodu na našom programe a to hneď. Budeme sa zaberať správou o strategickej vojenskej situácii v Černomorskej pánve po nezákonnej anexii Krymu Ruskom, Ruskou federáciou. Spravodajcom je tu pán Ivan Mirca Pasku a termínom na predkladanie pozmeňovacích návrhov po samozrejme uvážení bol marec, 25. marec, teda ak si správne pamätám, ja viem, že pán Pasku e, absolvoval niekoľko stretnutí s tieňovými, s tieňovými spravodajcami a dúfam, že boli dosiahnuté kompromisné, alebo teda bol dosiahnutý kompromis. Takže pán Pasku, máte, e, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. táto správa e, vyvolala veľký záujem. E, je tam viac než 200, teda 252 pozmeňovacích návrhov, za ktoré chcem poďakovať. A asi polovica z nich sú um, veľmi dobré a správu obohacujú. Ja e, by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa snažia zlepšiť túto správu a v tomto smere som pripravil v prvom rade 15 eh, pozmeňovacích návrhov, o ktorých sme hovorili včera. Druhá polovica pozmeňovacích návrhov sú však pozmeňovacie návrhy, ktoré neviem eh, akceptovať, pretože buď popierajú fakty, ktoré uh, uvádzam ja, teda hovoria, že biele je to že je čierna, alebo uh, opúšťajú pôdu správy a to nie je priateľné z môjho pohľadu. Um, tých prvých 15 kompromisných návrhov som prezentoval pravodajcom a Iste viete, že a prišla vlastne ďalšia dávka pozmeňovacích návrhov, ďalších 15, z ktorých mnohé, mnohé sú veľmi relevantné. Jeden riešil to, aby sme e, sa zaberali viac to jadrovou stránkou. A jeden problém, ktorý je, bol veľmi citlivý a je naďalej citlivý nielen pre túto správu, ale všeobecne pre parlament je podpora, alebo to, akú podporu treba poskytnúť, e, vojenskú podporu treba poskytnúť Ukrajine. A tu sme sa rozhodli uplatniť terminológiu, ktorá e, je v uznesení parlamentu o Ukrajine, ktoré bolo schválené a odhlasované. A ďalšie pozmeňovacie návrhy pravdepodobne prídu po tom, čo si tieňoví spravodajcovia prečítajú, prvých 15 kompromisných e, návrhov. Máme naplánované nasledujúce zasadnutie, buď budúci týždeň, alebo v štrasburskom týždni, naozaj najneskôr vtedy, požiadali sme tieňových spravodajcov, ktorí by sa mali títo zabrať vo svojich skupinách, aby zaslali e-maily s návrhmi, takže budeme operatívne upravovať text. A je tu jeden veľmi dôležitý problém, ktorým je prepojenie medzi správou a zmluvou z, Minska, z Minsku. Ak eh, budeme hodnotiť plnenie alebo neplnenie zmluvy z Minsku, tak eh, tam sa situácia neustále mení a veľmi rýchlo sa mení. Takže si myslím, že by sme nemali sa snažiť e, dosiahnuť príliš veľa v tejto oblasti. Či už budeme spomínať e, zmluvu z Minsku, alebo teda keď ju budeme spomínať, tak by sme mali hovoriť vo veľmi všeobecnej rovine. Napríklad len včera. Um, bolo vypálených za 6 hodín len na jednom mieste, a to na Doneckom letisku 600 ehm, nábojov, nábojov teda bolo tam e, pozorovateľmi OBS spočítaných vyše 600 vypálených nábojníc. Takže ďalej je tu dedina Širokie, nedaleko Mariupole, kde tiež sa intenzívne bojuje napriek e, dohode, dohode z Mínska. Obe strany samozrejme zhadzujú vinu na tú druhú stranu, a pravdepodobne, aby sme motivovali nejaký ďalší vývoj, pravdepodobne tá dohoda z Minska dlho nevydrží, ale nechcem, aby sa táto e, naša správa stala úplným väzňom, alebo teda e, aby bola priviazaná k dohode z Minsku, pretože tá nie je veľmi relevantná. A ja chcem uzavrieť to vystúpenie tým, že by som poskytol dve také rady. A nedaleko katastrofy, kde spadlo lietadlo, si ľudia roz, rozoberajú jeho časti a dokonca sa dostali tieto, tieto súčasti ako trofie až do Ruska a je to tam vystavené v Rusku v jednom meste a A tí ľudia s, v podstate s tým až obchodujú, no a s tými troskami. No a rozhodnutie Ruska predať rakety S-300. tak e, Izrael zase e, zvažuje, že by ukrajinskej strane predal alebo daroval zbranie. To je ďalšia vec, ktorá je tu dôležitá. Všetko, čo som napísal do správy, tak je založené na informáciách. E, niektoré informácie vyšli priamo od e, hlavného veliteľa ruských síl, teda od nelegálnej anexácie Krymu sa Rusko snaží na Kryme vytvoriť útočné sily, takže tí, ktorí nechcú vidieť alebo nevidia túto realitu, tak by mali si pozrieť, čo vyhlasuje najvyšší veliteľ ruských ozbrojených síl. To je všetko, čo som chcel povedať. Chcel by som poďakovať ešte všetkým, osobitne tieňovým spravodajcom. My sme sa snažili integrovať čo najviac z toho, čo kolegovia navrhovali. Každopádne Spracovali sme to vo forme kompromisných dohod. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička pán Pasku za vašu vynikajúcu prácu. Teraz by som sa snažila um, dať slovo tieňovým spravodajcom. Pán Galer, vy budete hovoriť za pána Landsbergisa, ak som ho správne pochopila, ktorý je tieňovým spravodajcom za EPP. Takže máte slovo. Áno, skutočne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pán Landsbergis dnes nemohol prísť, takže ma poprosil, aby som tak ma poprosil, aby som odovzdal jeho vyjadrenia. Ja si myslím, že je tu celkom široký konsenzus e, a zhoda na vašej správe. Samozrejme prichádza správny čas. Na nešťastie teda je, je to správa, ktorá prichádza v správnom čase. A mm, myslím, že môžeme súhlasiť s tými obavami, ktoré sú tam vyjadrené. A e, to, čo my v Európskom parlamente považujeme za dôležité, to je samozrejme pravda. Politika únie je veľmi jasná. A osobitne v oblasti Čiernomorskej pánvy kolega Landsbergis chcel upozorniť na jeden pozmeňovací návrh, ktorý nebol zahrnutý do kompromisov. On navrhol, aby podobne ako pri e, tých e, litovských a polských plukoch, aby sme navrhli, aby Gruzínsko a Moldavsko tiež si vytvorili spoločný pluk a aby rozbehli spoločné cvičenia, vojenské cvičenia na mori aj na, e, na zemi, čo by mohlo viesť k modernizácii ich vojenských síl a zvýšilo by operabilitu, aby sa zlepšila rovnováha a strategická strategický terén v oblasti Stredomoria. Toto nie je zahrnuté do kompromisu, ale pán Landsbergis by chcel túto vec zdôrazniť. Je to teda vec, ktorá mu leží na srdci. Ale celkovo by som chcel poďakovať za spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, pán Galer. Pán Krasnodemský Podľa mojich informácií zastupuje pána Mareka Jureka, pána spravodajcu. Nech sa páči. Aj ja by som sa chcel poďakovať e, pánovi spravodajcovi za výbornú správu a tiež e, za e, kompromisné návrhy. Pokiaľ som to správne pochopil, na kompromisných návrhoch sa ešte ďalej pracuje. Celý e, rad mojich pozmeňovacích návrhov bol vzatý do úvahy a za to by som sa chcel poďakovať. E, avšak e, rád by som spomenul tri veci, ktoré by sme poprosili zahrnúť do kompromisného návrhu. Takže poprosím ich zvážiť. Dva už ste spomínali. Jedna vec je, aby sme sa v správe vyjadrili k otázke jadrových zbraní a jadrového zbrojenia. Myslím si, že to je v súlade s tým, čo je aj v pripomienkách pána kolegu e, Jurka. E, je to v pozmeňovacích návrhoch 48 a 164 a dúfam, že sa nám v tomto podarí nájsť kompromis. A už ste to spomínali, Podnestersko je tiež kľúčovou otázkou, otázkou tohto regiónu, ktorá je veľmi dôležitá. A aj táto problematika by sa mala objaviť v kompromisnom návrhu. Aj tu vychádzam z kompromisných návrhov, ktoré navrhol pán poslanec Jurek, návrhov číslo 135 a 138. Ehm, výzvy, ktoré eh, tam adresujeme, napríklad eh, výzva na adresu pána eh, Porošenka. To by sme tiež mali zdôrazniť, najmä pokiaľ ide o mierovú misiu na tieto územia. Spomínali ste Minsk Minska a hm, potrebu dodržiavať prímerie. Takže aj túto výzvu by sme mali v kompromise mať Všetci Európania si uvedomujeme, že tu existuje určitý nesúlad vzájomný. Na jednej strane sa zhodujeme v tom, že rôzne politické sily sa zhodujú v tom, ako hodnotia politiku európsku a tá zhoda je oveľa väčšia teraz, než bola zhoda v súvislosti s konfliktom s Gruzinskom pred pár rokmi. Takže toto je celkom dobrý efekt, ale predsa len zaznamenávame určitý nesúlad súlad. Viaceré členské štáty Európskej únie, a pritom musím podotknúť, že sú to dôležité členské štáty, naďalej nesú dôsledky eh, svojich eh, nesprávnych hodnotení eh, stratégie voči Rusku. Patrí k týmto štátom Francúzsko. Mám teraz na mysli dodávku systémov Mistral mm, Myslím si, že by bolo potrebné vyzvať Francúzsko k tomu, aby e, sa vzdala tohto projektu. E, potom ešte jedna ďalšia vec, o ktorej som hovoril už s našou poľskou e, kolegyňou, poslankyňou, ktorá sa angažuje vo veci Ukrajiny. A tá mi pripomenula jednu vec, ktorá verejnej mienke nie je natoľko známa, ale pripomenulo mi to, eh, že je naozaj veľmi dôležité eh, venovať sa tam aj krutým zločinom, ktoré boli eh, spáchané Napríklad e, ukrajinskí zajaci, že masovo boli kastrovaní. O tom sa e, vo verejnosti veľa nehovoria. Myslím si, že to nie je len problematika, ktorej by sa mali venovať mimovládne organizácie, ale že aj my by sme sa mali snažiť informovať o tom, že takéto zločiny sa dejú a snažiť sa o to, aby e, tieto zločiny napríklad prostredníctvom Hákského súdu boli stíhané a trestané. Takže podrobnosti zatiaľ nevieme, ale aj toto by malo byť zmienené v tejto správe. Ďakujem, pán Indrek Teral. Ďakujem pekne, pani predsednička. Po všeobecnosti, ako som už povedal viackrát, spravodajca vypracoval vynikajúcu správu a veľmi stručne by som chcel zapakovať, čo som povedal včera na stretnutí tieňových spravodajcov. Kompromisy 6, 3, 6, 3 a 11. E, Pozmeňovací návrh 153, ten hovorí o tureckej politike na Blízkom východe. A o pochopení e, kľúčovej hodnoty, e, kľúčovej e, úlohy Turecka v tejto oblasti. To je síce fajn, ale by sme sa mali sústredovať na oblasť Čierno, Čierneho mora, zabudnúť na južné pobreže Turecka, pretože to je iná politika Turecka. A my by sme sa mali v tejto správe zaoberať tým severom Turecka. v kompromise 6 e, znova tá istá geografická limitácia z podľa môjho môjho názoru. Ospravedlňujem sa za to, ale ak spomíname Rumunsko a Polsko, tak e, tá druhá krajina neleží zrovna pri pobreží Černého mora, takže ja by som vylúčil Polsko, lebo potom tam zaradila aj pobalské krajiny, ktoré takisto ležia na hranici Európskej únie s Ruskom. Ale je to vec, ktorú ja neviem vyriešiť, možno spravodajca nájde nejaké riešenie. A kompromis 11, to je pozmeňovací návrh 171 pána Tanuka, Mhm. Tam sa navrhuje, aby, e, aby Ukrajina dostala vojenské prostriedky na to, aby sa mohla brániť. V zelenej skupine sme hovorili o tomto a došli sme k názoru, že by to mohlo byť trocha metúce, pretože nie je celkom, nie, nie je kon, konkrétne jasné, o ktoré, o ktoré vojenské prostriedky malo ísť. A preto chcem požiadať spravodajcu, aby premietol do správy e, znenie z nášho uznesenia o Ukrajine z 15. januára 2015, kde sa o tejto veci už hovorilo. Ak mám, ak, ak som to správne pochopil, tak sekretariát e, toto už aj robí, takže znova som veľmi rád, e, kam táto správa smeruje. Ďakujem. Thank you, Mr. Tarant. Uh... Ďakujem pekne, pán Satina ďalej. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcel by som upozorniť na to, že táto výborná správa je ďalšou v sérii, ktorú sme vypracovali v ostatných mesiacoch od e, asociačnej dohody z Ukrajinu až po správu o Rusku pána Landsbergisa. Táto e, veľmi dôležitá správa reflektuje skutočnosť, že Čierne more sa stalo jednou z najstrategickejších oblastí vo svete vôbec. A to e, v zmysle e, Čierne more sensu stricto je Čierne more sensu latioro zahrňuje aj Čečensko, aj Podnestersko, ľavý breh, zahrňa aj e, Nahorný Karabach, Južná, Južné Osecko. Toto všetko sú príklady snahy Ruska ohvládnuť po strategickej stránke Čierne more. E, nesmieme zabudnúť na to, že preto okupáciou Abcházska Rusko nemalo vlastne žiadne riadne prístavy e, na Čiernom mori, len na východnom brehu Čierneho mora prístav Tuapse a Novorosísk – veľmi mm, nevhodné, zlé prístavy a preto sa Rusko snažilo získať prístup. E, podarilo sa mu to anexiou Abcházska. Myslím si, že táto správa je dobrá aj z toho dôvodu, že spolu s ostatnými e, správami e, trošku zmierňuje tú ľahostajnosť Európskej únie ako takej k tomu, čo sa odohralo v e, Černomorskej pánve. Ak e, by e, nedošlo k vraždeniu v Čečensku, k okupácii e, v Abcházsku, keby sme neboli mlčali k okupácii Južného Osecka, potom by nedošlo ku Krymu, nedošlo by k udalostiam v Donbase. Táto správa je prelomová pretože v závere tejto správy sa jasne konštatuje, že musíme vyrovnať e, strategickú nerovnosť, ktorá vzniká v oblasti Čierneho mora. A táto správa konštatuje to, čo je najdôležitejšie, a síce musíme demonstrovať svoju silu a musíme demonstrovať naše odhodlanie brániť naše e, spoločné e, euroatlantické hodnoty. Ďakujem spravodajcovi a tieňovým spravodajcom, e, že túto správu pripravili. Ďakujem za pozornosť. Mr. Setina, I fully subscribe to your statement. Ja, súhlasím, pán Šetina, s tým, čo ste teraz povedali. Takže dá sa povedať, že to je aj vyhlásenie menej mene predsedničky. Pán Schaffhauser. Mne sa tá správa určite nepáči. A chcem povedať dve veci. Um, uh, uh, Poprvé, taká technická vec. Pripravili sme viaceré pozmeňovacie uh, návrhy, nemáme, nemáme spravodajce, keďže nemáme skupinu, ale v každom prípade môžete ma, ak chcete, pozvať k tej práci. Myslím, že konfrontácia E, niekedy z tej konfrontácie aspoň e, nejaká pravda vyjde, alebo aspoň vzájemné, vzájomné pochopenie. Takže správa sa mi nepáči, pretože je to správa, ktorá je správou iba jednej strany, teda strany západu. Nie je to správa mieru. A v tejto správe nie je snaha vytvoriť nejaké mosty a e, pochopiť aj druhú stranu. E, či už je to India, Čína, Brazília, možno e, aj Rusko v tomto prípade. Proste to je iný svet, ktorý ste sa my musíme snažiť pochopiť a vytvoriť nejakú rovnováhu. Nepáči sa mi tá správa, pretože ako keby sme žili v nejakom nereálnom svete. Na jednej strane e, predsa e, ako keby sme boli takto vo svete, kde je iba jedna veľmoc a všetci ostatní e, musia poslúchať. Nie je to e, tak, že by jedný mali svoje záujmy, aj druhý majú záujmy. Tak keby ste to nebrali do úvahy, e, túto realitu. Chcem vám jednu vec pripomenúť. Pán Kugan, keď sa rozhodol po e, 11. septembri, že bude bojovať e, proti Iraku, že tam boli zbranie hromadného ničenia, tak neboli to pravda. Či to nebola pravda, boli tam proste isté strategické záujmy. E, a pani Nuland, čo bola jeho e, e manželka, keď spustila oranžové, e, oranžovú revolúciu napríklad, alebo tie ďalšie farebné revolúcie, tak to tiež predsa nebolo e, z dola vytvorené. To sú organizované veci, to boli financované veci z hora, zvonku. E, a teda sme tu istej konfrontácii medzi západom a východom a ja si myslím, že miesto Európy nie je byť na jednej strane, ale treba robiť isté mosty, a dosiahnuť nejakú rovnováhu. Takže nebuďte potom prekvapení, keď budete v nejakej konfrontácii a čím viac budeme nezodpovední, čím viac budeme chcieť vojnu, tak potom nebuďte e, prekvapení, že budete v logike vojny a potom z toho aj tá vojna vyjde. Mr. Van Orden. Pán Van Orden. Uh, thank you very much, uh, Madam Chairman. Um... Ďakujem pekne. Vo všeobecnosti je to dobrá správa. Ak je tam nejaká chyba alebo nedostatok, tak e, možno vo vzťahu k Turecku, pretože keď sa pozrieme na región Čierneho mora, keď sa pozrieme na kontrolu prístupu k Čiernemu moru, tak Turecko tam má veľmi dôležitú úlohu, ktorú zohráva. A to je dôležitá oblasť, kde by Európska únia mala možno konať pozitívnejším spôsobom. A namiesto toho, napríklad v správe máme veľmi stručný odkaz na Turecko v úvodnom ustanovení G a asi tí, čo vždy e, tam navrhli nejaké pozmeňovacie návrhy, tie sú potom odrkadlené v kompromise 3, ktorý tak e, negatívne skôr hodnotí tento turecký aspekt. To je ten klasický antiturecký e, prístup, ktorý tu častokrát v parlamente máme. A myslím, že v kontexte tejto správy e, sa to vyslovene nepýta treba si uvedomiť, že Turecko je kľúčový strategickým eh, spojencom, najmä pokiaľ ide o región Čierneho mora. Inak je to dobrá, silná správa. Takto nakoniec eh, od bývalého rumunského eh, ministra obrany mm, by malo byť, takže je to v poriadku. Sú tu nejaké slušné odkazy na bezpečnostné reakcie EÚ. Asi vám to pravdepodobne musíte robiť, ale v zásade tá vaša správa naozaj sa sústreďuje na potrebu posunenia schopností NATO a na pozíciu NATO v tomto regióne. Naozaj sa teda venujeme najmä NATO a to nám všetkým asi pripomína, že keď máme nejaké, nejakú reálnu bezpečnostnú hrozbu, tak e, na to je rozhodujúca. Netreba sa nechať e, v tomto nejako rozvyklať nejakými rečami absurdnými od CSDP a neviem, či ma to ma teší, že ste v tej správe sa nepridali na tú bizarnú stranu. A je to veľmi dôležité práve preto, lebo Rumunsko alebo Bulharsko a nakoniec aj Turecko sú všetko naši spojenci e, v rámci NATO. Ďakujem pekne. Ďalej, pán Gáler. Yes, it was just... Ďakujem. Iba som chcel rýchlo zareagovať na to, čo povedal pán Schaffhauser. Ja som tiež za multipolárny svet. O to tu predsa nejde. Otázka je, že nedá sa rozširovať e, svoju, svoj záujem proti vôli e, susednej krajiny. To predsa v 21. storočí v Európe nemôže byť. Ďakujem pán Galer, pán Bustinov. Thank you very much, uh, Madam Chair. Ďakujem. Chcem sa v prvom rade pánovi Pašku poďakovať za túto naozaj kvalitnú uh, prácu. Naozaj tu naznačujete niečo, čo my sme už možno aj očakávali, a to síce, že to, čo Rusko robí v regióne Čierneho mora, tak je to proste súčasť postupnej ruskej stratégie a jej implementácie s rôznymi fázami a momentálne zdá sa prichádza ten kritický moment, keď dochádza ku konfrontácii k proste k agresívnym prejavom, veľmi asertívnym prejavom voči západu ako takému. A myslím si, že asi Francúzsko tiež e, je súčasť e, západu. Neviem, či aj Národný front to tak e, vníma. Dúfam, že aj tu na pán kolega súhlasí, že Francúzsko je súčasť západu. Vy ste prispievali predsa k rozvoju západu, tak snáď to platí ďalej. A potom sú tu podobné veci v tejto správe medzi Čiernym morom a medzi Eh, Balckým morom. Sú tam isté podobné aspekty v tom zmysle, že je tam istá miera aspekt, e, eh, agresivity Ruska a teda aj je tam podobné to, akým spôsobom sa krajiny v tomto regióne cítia byť eh, vystavené ruskej agresivite. Je pravda, že táto, spra- táto správa jasne hovorí, že Rusko zmenilo región Čierneho mora na proste nejakú baštu z ich pohľadu. Momentálne eh, Krym je región, je vlastne <laughs> nadmerne vyzbrojená vojenská základňa, eh, kde sú eh, rôzne zbrania vrátane tých strategických a v tej správe sa opakovane píše o tých troch prokoch, ktoré sú tam použité zo strany Ruska. Sú tam vzdušné E, schopnosti, námorné schopnosti a takisto aj bežných e, vojakov a to kompletne zmenilo rovnováhu moci v regióne Černého mora. A ďalší prvok, ktorý tam je, vzhľadom k vývoju v Rusku, NATO má povinnosť e, splniť svoje povinnosti, ktoré mu zo zmluvy vyplývajú a tie e, možnosti má relatívne obmedzené, ale bez toho, aby samozrejme sa nejakým spôsobom porovnávali tie počty zo strany e, Ruska, ktoré Rusi už doteraz využili. Vyjadrili sa k tomu veci kolegovia, napríklad pán Van Orden, veľmi správne. Naozaj na, v regióne Černého mora e, ide tu o NATO to je ten rozhodujúci aktér a nie iba tam. Pokiaľ chceme bojovať s ruskou agresivitou, tak v súčasnosti máme jediné aktivum a to je NATO. E, či nám to páči alebo nie. A ďalšia vec, ktorá je spomenutá tiež v tej správe, je skutočnosť, že región je konfrontovaný s veľkou ruskou propagandou, veľmi intenzívnou, ktorá zohráva svoju úlohu v rámci tých hybridných e, vojen. To sú veci, ktoré sa Rusko pripravilo, tieto hybridné stratégie a to sú veci, ktoré si vyžadujú našu reakciu, čo skoro aj vysoký predstaviteľ, e, vysoká predstaviteľka e, navrhne konkrétne veci na boj s ruskou propagandou, vrátanie toho, akým spôsobom sú politické strany platené zo strany Ruska a nakoniec aj Lemont e, to e, písal napríklad e, veľmi špecificky tam bolo napísané, akým spôsobom Rusko financuje konkrétnu politickú stranu v Paríži, čiže to je tiež dôležitý aspekt. A bohužiaľ, tragicky, tu máme veľmi včasnú správu, teda veľmi časovo vhodnú, pretože de facto je to rengen E, istého vývoja, ktorý momentálne prebieha a vyžaduje si strategickú zmenu toho, akým spôsobom Európa e, mení svoje vzťahy s Ruskom a práve preto to, čo je to správe napísané, je veľmi relevantné v súčasnosti a úloha SEDE je taká dôležitá a prispieva k tomu, aby sme zmenili E, náš pohľad na celú túto tematiku a takým spôsobom monitorujeme bezpečnostnú politiku. Ďakujem pekne. Pán Šafasar, ja rešpektujem parlamentné pravidlo, takže dostanete príležitosť ešte vystúpiť, ale ešte predtým chcem vás poprosiť, aby ste ľudí z môjho regiónu e, vnímali plnohodnotne e, rovnako ako ľudí zo západnej civilizácie. To znamená aj ľudí na Ukrajine. Ja konkrétne reprezentujem Polsko, ktoré malo možno trošku väčšie šťastie e, v histórii, a o trošku, pretože sme mali dostatočne veľa šťastia na to, aby sme sa nakoniec dostali do EÚ a do NATO, skôr než sa toto všetko stalo. Hoci teraz sledujeme tie nemilé tendencie v rámci Rúska. A už sme to vlastne videli aj pred mnohými rokmi, už sme to vnímali a varovali sme ostatných ľudí. O tom akurát nás nikto nepočúval. Ale určite si neželáme, aby sme boli vnímaní ako nejaké ihrisko, nejaká sféra vplyvu. Máme právo na e, vlastné, vlastnú voľbu, takže nech sa páči. Ďakujem pekne. Nebudem o, ne o tom hovoriť, to by sme sa veľmi ďaleko dostali. Akorát chcem povedať, že posledná návšteva prezidenta Komorovského na Ukrajine tiež vytvorila istú polemiku vo vašej krajine a vieme dobre prečo, pretože aj akým spôsobom Ukrajina častokrát pristupovala k polujakom je tiež zaujímavá téma. Iba zareagujem na tri veci. Francúzska politika. tu vlastne vytvoril generál de Gaulle. To bol prvý človek, ktorý rokoval so sovietským Ruskom v tom čase a takisto aj s komunistickou Čínou, pretože si myslel, že rovnováha mieru si vyžaduje naozaj multipolárny svet. A teda francúzska politika, dúfam aj do budúcna, bude naďalej politikou jadrovej veľmoci, ktorá bude chcieť e, mierovú rovnovahu a nie mm, iba prístup nejakej jednej strany. Kvôli tomu napríklad aj De Gaulle vystúpil z integrovaného velenia NATO a my nakoniec aj požadujeme vystúpenie z NATO ako takého a pokiaľ sa dostaneme k moci, tak to aj spravíme. A pokiaľ je o tú rovnováhu, je mi ľúto, že to musím opakovať eh, viackrát, ale je to dôležité. Keď eh, padol eh, berlínsky múr, to naozaj nie je žiadny výmysel, nakoniec aj prezident, teda kancelár Kohl ešte stále žije, on vám to môže aj povedať, že vtedy bolo slúbené, že sa na to rozširovať nebude. A potom sa e, e, navrhol ten jadrový dážnik v Polsku a neviem čo a proste z toho vyplýva tá konfrontácia medzi Západom a Východom. A pokiaľ ide o tú propagandu, tak musím povedať, že e, skôr Rusko, ktoré nepraktizuje až tak veľmi ten soft power, tak využíva skôr ten hard power. A skôr to sme my, ktorí využívame tieto soft, soft power a tieto klamstva. Pokiaľ ide o Krym, už som to povedal v jedných novinách, že Marie Le Pen, Marine Le Pen bola proti tomu, aby oficiálnym spôsobom sme sa nejako angažovali do procesu uznávania Krymu. My ale uznávame reconnaissance de la Crimée lorsqu'il y a eu lorsqu'il y a eu Hovorím o uznaní Krymu, keď e, tam boli na meste voľby ale chcem povedať, že nemali sme používať tú politiku dvojitých štandardov. To, čo sme akceptovali v prípade Kosova, to teraz odmietame v prípade Krímu. Je tu proste istý princíp medzinárodného práva, ktorý hovorí o e, slobodnom, u, slobodnom učení, sebaurčení národov a e, treba rešpektovať ľudí bez, bez e, ohľad na konkrétny režim. Proste väčšina ľudí na Kryme si vyberie príluš, príslušnosť k Rusku. To nikto nespochybňuje, dokonca ani Rusi, e, ani Američania, pardon. A vy máte menej vyvážený prístup ako napríklad nemecký kancelár. Otázka Krymu už vlastne nie je ani problém. Všetci dobre vieme, že sa nikdy do Ukrajiny, alebo na Ukrajinu, nevráti Pán Šafazer, chápem, že ste neboli prítomní vždy na našom stretnutí, na našich stretnutiach, keď sme tu mali napríklad hosti z tatar, tatarského pôvodu, ktorí oni zase hovorili tiež o svojom názore na sociálnu situáciu na Kríme, na obyvateľstvo na Kríme. Oni tiež uh, hovorili o histórii Krímu a ich názor na to čo vy nazývate ako e, nejaký návrat Krymu Rusku. Oni to vnímali úplne inak a mali veľmi silné pozície. Pán Pašku. Well, thank you very much. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že by som sa mal pokúsiť odpovedať veľmi stručne na všetky veci, ktoré tu boli spomenuté. Takže mm, jadrové zbranie. včera boli spomenuté, o tom je dohoda. Tiež, že tam tiež bude, bude spomenuté Transnestersko. V tejto oblasti je veľa konfliktných oblastí, takže nepriamo som sa dotkol aj všetkoho ostatného, čo ste spomenuli, Kaukaz a tak ďalej. Uznávanie alebo neuznávanie zmluv, ktoré Moskva podpísala s Abcházkom a Južným Oseckom, to je tu všetko prezentované. Uvidíme, či Ehm, budeme vedieť ehm, niečo s týmto urobiť. Pán Taran, ehm, po Balte bude spomenuté, pretože hovoríme o celej línii, o celkovej línii, čiže geografi- nechceme to obmedzovať geograficky. Podpora pre Ukrajinu bude v zmysle uznesenia, ktoré ste spomenuli. ro, ďalej rovnováha. Rovnováha je veľmi dôležitá. Rovnováha e, medzi teda s NATO a Západom, to je veľmi dôležité. A cel, celé, celé, vlastne, celá oblasť Čierneho mora, možno nie až taká veľká, ale budú aj zdroje, ktoré budú mimo tejto oblasti, ktoré sa použijú, pokiaľ bude potrebné v tejto oblasti. Takže je tam určitá nadradenosť, všeobecná nadradenosť, e, alebo teda všeobecný princíp a odpovede, ktoré sme dávali na čiastočné krízy, možno podporili Rusov v tom, aby e, začali riešiť e, veľký problém, akým je Ukrajina. To sa spomenulo v správe. A pán Van Orden, preskúmame to teda otázku to Turecka um, a konštruktívneho prístupu, ale môžem vám povedať, že všetci vie, viete, že som dostal list od tureckého vyslanca, v ktorom uvedol 4 body a dva z nich sú priateľné. Dva z nich sú priateľné, ale ďalšie dva nie. Jeden z nich je, že by som mal nahradiť eh, Bospor tureckým prieplavom. Povedal som, že ja sa týmto budem musieť zaoberať zemepisom a už nie politikou, takže to je jedna zo žiadostí. Takže áno. Poprosím vás, dávam slovo. Dávam slovo pán pán Orden, hovorí predsednička. Ale teda ja som povedal, dobre, no snažíme sa byť konštruktívni, ale zároveň by sme e, nemali byť príliš konštruktívni. A znova, pán Van Orden, Európska únia ehm, je lepšie vybavená na hybridnú vojnu, pretože hybridná vojna tá v podstate prebieha v oblastiach, kde je skôr civilné obyvateľstvo než vojenský, vojenské prostriedky. Dôvera je relatívne vysoká tu. Treba zjednotiť nástroje, ktoré by sme chceli nasadiť, ale ja myslím, že toto by bola veľmi dlhá diskusia. Pán Galer, ďakujem vám. Pán Voštinov, takisto. Pán Galer, e, tá vec, čo ste vyhlásili vlastne v mene pána Landsbergisa, áno, je určite je želateľné rozvinúť vojenskú spoluprácu medzi týmito tromi štátmi, ale ak e, budeme hovoriť len o jednom pluku, tak to je naozaj bezvýznamné problém ako taký možno spomenúť. Niečo v tom zmysle áno, ale jeden pluk naozaj nezmení rovnováhu. No a potom tu je ešte pán Schaffhausen. Ja som si vás nechal na záver. Vy ste... Vy ste povedali, že táto správa je nezodpovedná, ja sa k tomu nechcem vyjadrovať. Myslím, že veľa ľudí tú správu akceptovalo a veľa ľudí e, na ňu minulo veľa času a ťažko ich označiť všetkých za nezodpovedných. Ja si myslím, že môžeme s pomerne veľkou istotou povedať, že tá správa je zodpovedná. Vy ste sa zamerali na jednu stránku, alebo teda vidíte veci z jedného pohľadu, vy implicitne tvrdíte, že som nezohľadnil ruský názor, ruskú stranu. A tu mám troška problém, čo... Tu mám problém zistiť, čo je vlastne e, čo sú vecné informácie, čo je propaganda, čo je tá hybridná vojna, o ktorej sme hovorili. Lebo v konečnom dôsledku tu máme e, stranu, ktorá porušuje medzinárodné právo, ktorá uzurpuje silou teritorium iného štátu a tá druhá strana, to je vlastne zbytok sveta, ktorá na to reaguje. A ak, ak mám zohľadniť e, postoj druhej strany, teda ruskej strany, tak e, by som tu tak mohol maximálne spísať motiváciu pre porušovanie medzinárodného zákona, ale to je úplne jedno, aká tá motivácia je, pretože je nepriateľná. Jednoducho, ak to tu prizn- ako, ak to budeme akceptovať ako priateľné, no tak potom to môže robiť hocikto, no potom to medzinárodné právo môžeme zahodiť do koša. Ďalší element, Kosovo, Bush v Iraku alebo e, oranžová revolúcia, toto sú veci, kde áno, hovoríte, že Američania, Američania to urobili prečo, teda ne, neprivrieť oči, keď to robia Rusy to je zrejme podstata vášho argumentu. Ak to robia Američania, tak potom to musí byť akceptovateľné aj pre Rusov, teda môžu to robiť aj Rusi. Prečo nie? No nie je to akceptovateľné. E, je navyše predmetom diskusie, či e, Američania zasiahli do e, oranžovej revolúcie, či to všetko bola manipulácia mm, ďalší element spomenuli ste. E, áno, ak budeme reagovať agresívne na túto vec, tak sa tak proste to začne eskalovať a e, vojna povede len k ďalšej vojne a vy navrhujete, dobre, e, Rusi majú vojnu, ktorú chceli, ale teraz my budeme ticho a neuznáme to, pretože ináč by to bolo naozaj snované. Je to priateľné ako argument? Pán Holder. No ale to implicitne hovoríte. Prečo my sme taký agresívny v reakcii na to, čo urobilo Rusko. Prečo, prečo tak agresívne reagujeme na to, čo... Možno, no, možno to chcete vysvetliť, neviem, však uvidíme. Ja si myslím, že viete, že mi to pripomína knihu, ktorá, ktorú vydal Peter Rustin v 50. 60. rokoch. Bola to, bola to kniha fotografií e, s popiskami. On tam zosobnil piatich veľvyslancov, teda zachytil piatich veľvyslancov pri stále rade OSN v rôznych situáciách. Jedna, jedna z situácia bola, že čínsky veľvyslanec alebo čínsky člen tejto rady e, vyhlásil, že drak mimo domu je lepší než e, e, komár vnútri domu. A ja samozrejme chápem, na základe to, tohto, tejto metafory, že ak mm, máme brať vážne rúsku propagandu a motivácie, tak Rusko to urobilo. Rusko podniklo určité kroky a ja som to no, už opakoval. Tá spiaca krásavica NATO bola, e, ju prebral e, princ Putin z Krymu svojim boskom zo spánku a teraz je pán Putin prekvapený, že, že spiaca krásavica má zlú náladu. Ale kto to spôsobil? Nie my. My sme boli v komplikovanej situácii, čo, čo robiť z NATO po Afganistane, ale zrazu prišiel Putin a povedal, ja, to, ja vám pomôžem a, a pomohol nám. Takže prečo je teraz nespokojený, že tá Šipko a Ruženka sa prebrala. Je naštvaná. Veľmi jednoducho sa tej situácii mohol vyhnúť. On tvrdí, že Rumunsko že príjma e, vojakov na to, že vojaci na to sa približujú k jeho hraniciam, ale bez destabilizácie na Ukrajine by na to zostalo tam, kde bolo. To je pointa. E, vy e, niečo vyprovokujete, potom kritizujete reakciu na, ehm, na, na tú vašu provokáciu. To je nepriateľné, aj, aj logicky. To nedáva zmysel okrem iného. Ale chápem, že mm, ste nepovedali priamo, že nemáte radi mňa ako osobu. Môžete samozrejme mať názor, aký chcete na moju správu, ale mm, chcel som vám aspoň odpovedať a ešte pán komu a ostatní, ktorí tu nie sú. Ja by som vám chcel povedať, že oficiálne dostanete všetky e, pozmeňovacie návrhy, kompromisné návrhy, tak ako by ste boli súčasťou celého procesu. Myslím, že je to spravodlivé. Máte pozmeňovacie návrhy. My sme ich prešli, ale a to samozrejme znamená, že vás budeme informovať aj o činnostiach ktoré budú ďalej prebiehať. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám. Máme tu ďalšieho hostia, ale by som, ale chcel by som veľmi, chcel by som veľmi stručne poprosiť pána Fan Ordena, ktorý chcel niečo povedať, nie? Pán Schaffhausen, vy ste, poveda- vy ste chceli povedať niečo, vy ste chceli zareagovať? The vote on the report. Hlasovať o správe sa bude 5. mája na AFETE. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem pán Pasku za, za vynikajúcu prácu. A teraz by sme prešli bez eh, zdržiavania k ďalšiemu bodu na našom programe, ktorým je eh, schopnosť rýchlej reakcie Európskej únie. Vítame tu teraz nášho hostia, generál poručíka Wolfganga Vozelsobeho, ktorý je generálnym tajomníkom vojenského štábu EÚ. Takže vítajte, pán generál. Poprosím vás, aby ste nám hneď eh, predstavili svoje, svoj názor. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička vážené poslankyne a poslanci parlamentu, dámy a páni, príjemné predpoludne. Ďakujem, že ste mi umožnili tu dnes byť a venovať sa téme súčasného stavu, schopnosti rýchle reakcie a venovať sa rokovaniam o tejto problematike. Teda ide o vojenský aspekt e, spoločnej bezpečnostnej obranej politiky pokiaľ dovolíte, tak by som chcel priblížiť niekoľko základných aspektov tejto témy, e, teda rýchla reakcia. Potom by som dal priestor na otázky, ale to je na pani predsedničke. Takže, e, aká je vlastne povaha e, vojenskej spôsobilosti EÚ rýchle reagovať? Mm, Bojová skupina je samozrejme kľúčovou súčasťou tejto e, e, schopnosti rýchlej reakcie vo vojenskej oblasti, ale e, ten systém je o mnoho zložitejší. Je samozrejme potrebné vybudovať určitý spoločný veliacia riadiaci systém, ktorý prepája strategické velenie a vojenské vedenie s bojovou skupinou. Ďalej je tu potreba rýchleho rozhodovacieho procesu a Zároveň potrebujeme e, rýchle informovanie na to, aby sme mohli pripraviť a využiť bojovú skupinu. Táto, toto včasné informovanie je založené na spravodajstve a v kontexte Európskej únie to e, vychádza z príspevkov spravodajských zložiek členských štátov. Tiež potrebujeme pripraviť e, podmienky pre nasadenie bojovej skupiny, to znamená široké a včasné informovanie na politickej úrovni a povedomie o alebo teda súhlas politických lídrov v jednotlivých eh, hlavných mestách, teda v jednotlivých štátoch. Čiže eh, v čom spočíva nasadenie vojenskej skupiny, alebo teda bojovej skupiny? Bojová skupina, teda battle group je eh, vojenský termín pre bojovú bojovú zložku vo veľkosti zhruba jedného pluku s, viac, s, rôznym, s rôznorodným použitím. Teda viac, viac, viacúčelový viac, viac bojový pluk. A tým, že sa síce volá tá skupina bojová, to môže trocha viesť k tomu, že musí byť využitá len na boj, ale ona vzhľadom, vzhľadom k svojej viacúčelovosti tak môže vykonávať aj rôzne iné úlohy. Vzhľadom k špecifiku Európskej únie možno e, nebude nikdy na 100% nasadená v boji, ale je na to pripravená. E, ako to vyzerá s veľkosťou? My v súčasnosti máme bojovú skupinu, teda uvedem jeden príklad, to je severská bojová skupina, kde velí Švédsko a je tam ďalších 6 štátov zúčastnených a jadro predstavuje pechota, pechotný e, pluk, ktorý je motorizovaný a e, v tejto, v tejto špecifickej bojovej skupine máme veľmi hodnotný Eh, hodnotný bojový eh, hodnotnú bojovú, hodnotnú bojovú súčasť, eh, prieskumný, pries, prieskumnú rotu poskytnutú Írskom. A tá, tá, táto zložka je spoločná pre celú skupinu. Potom je tu vzdušná podpora, teda letecká podpora, strategick, pre, preprava strategických eh, mm, aktív a No a e, máme teda eh, podporu leteckú, leteckú prepravu a e, velenie a spravodajstvo. E, termín nasadenia bojovej skupiny je 15 dní od e, spracovania CMC do prvej prítomnosti vojenských e, síl v operačnej oblasti. A vzhľadom k tomuto, k tomuto striktnému termínu je ten proces e, postavený tak, že vojenský termín, e, že tie termíny smerom upstream, teda smerom nahor, nie sú až také striktné, a e, Znamená to v podstate, že sú procesy, ktoré nie sú až také kritické a tam tie termíny nie sú potom stanované, e, stanované striktne. Teda menej prioritné veci sa riešia pomalšie, prioritné veci sa riešia rýchlejšie. Každopádne prebieha to tak, že my musíme vytvoriť operačný plán, pripraviť naše zložky a bojové prostriedky a toto je možné len v tej formácii bojovej skupiny. No a ja len pri, e, pripomeniem jednu vec my máme stanovené v NATO prísnejšie termíny, e, to sú zložky Spearhead, kde je vlastne termín nasade, plného nasadenia od e, notice to move, teda povelu na, e, povelu na rozvinutie 3 dní. A tam je vlastne rozdiel v tom, koľko to členské štáty bude stáť. Um, potom je tu ešte termín desiatich dní um, od um, povelu na nasadenie po prvé rozvinutie, teda po prvé nasadenie. no a tu by som chcel zdôrazniť, že využitie tej bojovej skupiny má zmysel len vtedy, ak e, ho spúšťa veľmi rýchly a pružný politický proces niekedy nám trvá veľmi dlho, než na politickej úrovni sa rozhodneme a potom očakávame rýchle, rýchle nasadenie, ale e, to nemusí znamenať, alebo teraz môžeme, e, môžeme tým zanedbať e, niektoré urgentné potreby v operačnej oblasti. A ja uvediem dva príklady, kedy politický proces musí byť veľmi rýchly a môže byť veľmi rýchly v prvom rade E, príprava operácie v Stredoafrickej republike. Tam ten politický rozhodovací proces bol rýchly, ale nebolo to následované nasadením bojovej skupiny. Tam e, ten, to rozhodnutie, teda od, od rozhodnutia po príchod na operačné oblasti bol e, tak to rozhodovanie trvalo 80 dní a potom následné nasadzovanie trvalo tiež 80 dní. No a e, Stredoafrická republika tá veľmi jasne ukazuje, že e, rýchle rozhodovanie je možné a okrem toho e, potrebujeme do operačného plánu zapracovať to vojenské plánovanie. Aj tam to musí prebehnúť veľmi rýchlo, dokonca menej ako 5 dní v tomto kontexte. A ja by som tiež chcel zdôrazniť výhody bojovej skupiny, ktoré e, nesúvisia s rýchlým nasadením, e, pretože vojenská skupina je e, veľmi dobrou možnosťou, ako podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi a motivovať, alebo poskytnúť dodatočnú motiváciu na rozvoj schopností a kapacít a na výcvik, teda štandardizáciu v tej skupine, v tej skupine spolupracujúcich členských štátov. Ako teda bojová skupina môže byť reálne použitá, nasadená? je jasné, že to môže byť tá prvá prieniková skupina pred dvomi mesiacmi, dajme tomu Weimarská skupina štátov, e, vydala materiál, ktorý zdôrazňoval možné použitie bojovej skupiny e, práve na takýto prvotný prienik a tiež na lepšiu štandardizáciu a zosúladenie E, výcviku a štandardizácie medzi EÚ a NATO. Tiež e, tá skupina môže byť použitá ako posilnenie, ad hoc e, posilnenie, alebo teda posily tam, kde misia už prebieha, alebo kde v operačnom priestore je potrebné buď evakuovať naše síly, alebo posilniť ich prítomnosť. Môže byť tiež využitá ako prekleňovacia sila. A ako iste viete, my bojovú skupinu sme nikdy nevyužili, ale napriek tomu sú dobré, e, v tomto teda, v tejto funkcii, ale napriek tomu sú dobré príklady využitia e, európske zložky v, Stredo, v Stredoafrickej republike boli akýmsi prekleňovačom medzi e, africkými, samotnými africkými zložkami a následným nasadením E, zložiek OSN v rámci UN Angi. Ešte stále prebiehajú diskusie o potenciálnom využití bojovej skupiny ako záložnej, e, záložných síl v kontexte plánovaného, plánovaných alebo prebiehajúcich vojenských operácií. E, príklad sa ponúka v podobe Bosne a Hercegoviny, kde táto diskusia sa občas objavuje, ale zatiaľ to nie je súčasťou koncepcie bojovej skupiny. Aké sú obmedzenia e, použitia bojovej skupiny? Určite z bojového hľadiska mm, treba zvládať tie očakávania. Tá bojová skupina je pomerne malá svojim rozsahom a e, pohyblivosťou, čiže nie je to všeobecný nástroj, ktorý je možno použiť v hociakej situácii, hoci je to nástroj, ktorý je užitočný, môže byť užitočný, ale väčšina e, našich bojových skupín má určitý, určitý plán, určitý program a treba napríklad počítať aj s tým, že využitie, dajme tomu, e, námorných bojových prostriedkov môže byť obmedzené alebo teda pridelené zrovna niekomu inému alebo niekde inde. Takže v mnohých prípadoch e, prakticky a z vojensko-strategického hľadiska my musíme okamžite uvažovať o následných krokoch po tom, čo bojová skupina dokončí svoju misiu, dokončí svoju činnosť, pretože ak to neurobíme, tak potom e, po nejakom termíne skrátka už môže byť príliš neskoro. V mnohých prípadoch potrebujeme aj e, adaptáciu bojovej skupiny na daný danú operačnú oblasť, ak dajme tomu ide o príliš vysoké alebo príliš, príliš nízke teploty, tak e, je treba e, vyhradiť určitý čas na adaptáciu. A osobitne v tom prvom bode e, Európska rada dala úlohu, zadala úlohu vonkajšej službe zlepšiť tieto parametre a my sme už rozpracovali základnú koncepciu a členským štátom sme zadali tú úlohu formulovať, v čom by malo ísť o posu- v čom by malo spočívať toto posúvanie tých limitov. Teda. Um, je, členské štáty akceptovali tú základnú koncepciu a takýmto spôsobom vlastne môžeme uh, zabezpečiť uh, vzdušné a vodné bojové prostriedky, takisto pozemné bojové prostriedky a členské štáty sú v procese E, naplňa týchto tabulkových stavov. Koncový produkt by mal byť, by mal mať podobu e, flexibilnejšieho a modulárnejšieho využitia e, bojových skupín, tak aby sme ich vedeli lepšie prispôsobiť tej vojenskej situácii. Ehm, či už budú väčšie alebo špecifickejšie, toto sú elementy, ktoré všetko, všetky bude možné zapracovať do týchto nových tabuliek. Tiež sme e, vylepšili aj e, včasnú, včasné uvedomenie si situácie zo strany e, veliteľov v rámci bojovej skupiny. Už aj v minulosti a počas celej tejto stand-by, tohto stand-by obdobia sme veliteľom e, bojovej skupiny e, informovali vždy o tom, ako my vnímame e, danú operačnú situáciu v danom momente v rámci Európy, vrátane tých oblastí, kde sa operácie dejú. A veľmi podporujeme taký postup, ktorý sa volá POLEX, to sú také politické cvičenia, kde prvý, prvé takéto cvičenie POLEX bolo eh, zo strany Spojeného kráľovstva eh, vykonané veľmi úspešne. To bolo teda eh, rámcový, rámcová krajina, potom aj Švedsko neskôr. Čiže to by mal byť taký bežný postup, aby sa proste vylepšila, vylepšilo vnímanie včasného alebo potreby vhodného včasného rozhodovania a uvedomovania situácie v rámci e, reťasa rozhodovania. A Takisto sme ten súčasný e, súčasné dojednanie predlžili na, predlžili na ďalšie dva roky s tým, že strategická e, vzdušná, vzdušné vybavenie, tie sú vlastne e, e v rámci tohto riešené a týka sa to aj tých outsourcovaných aktív. Takže chcem spomenúť dôležitosť spolupráce EÚ na tomto kontexte. Potrebujeme viac spoločných noriem. Ak by sme pracovali podľa nich, bolo by to dobré, bolo by dobré mať spoločnú certifikáciu a bolo by to veľmi praktické, aby sme mohli e, sa školiť a teda cvičiť e, v spolupráci. Máme tu napríklad Vyšegradskú bojovú skupinu, to je istý prvý pokus o takýto postup. A otázka je, či sú tu alternatívy pre bojovú skupinu, pre tie procesy, ktoré som teraz práve opísal. Odpovedie je pravdepodobne nie, pokiaľ sa nestane, že bude nejaký veľký národ, veľká krajina, ktorá e, rýchlo pripraví e, nejaký celkový balíček. To by sa mohlo stať, aj keď sa to teraz nikdy nestalo, v kontexte európskej operácie. Ale zároveň by som to nechcel ani úplne vylúčiť. Ale nie je taká e, alternatíva, ktorá by hovorila, že e, štvrtá generácia nemôže byť nejakým spôsobom urýchlené. Je to čisto na samotných členských štátoch a na tom, ako chcú tie konať. A ak tu máme E, samozrejme ešte teoreticky aj využitie článku 44 zmluvy, o tom sa momentálne hovorí. Momentálne nemám žiadne jasné signály, pokiaľ ide o to, do ktorej do takej miery členské štáty sú ochotné e, používať článok 44 ako nástroj rýchlej reakcie. Takže ak to mám zhrnúť, som e, spomenúť e, tri body. Poprvé, rýchla reakcia je komplexná oblasť, a je oveľa širšia ako iba bojové skupiny. Bojové skupiny, a to je druhý bod, v rámci tohto kontextu sú naďalej veľmi hodnotným nástrojom. Ale bojová skupina nesmie byť nejakým nástrojom, ktorý je určený na všetky úlohy. A po tretie, politické rozhodovanie a verejné E, signály by mali byť v súlade s tým, akú ochotu majú členské štáty naozaj aj v tejto oblasti konať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán generál. Teraz otváram diskusiu. Koordinátor za EPP tu nie, takže pán Štietina asi e, vystúpi v jeho mene. Nech sa páči. Pane generále, prosím. Pán generál, budem hovoriť E, po česky. E, som e, vlastne vašim susedom, som z Prahy. Chcel som vám povedať, že kedysi dávno som mal vzdialeného bratranca a ten sa volal Osol sobie. Osol sobie je typické české meno, takže je celkom dobre možné, že vy, pán generál, a ja sme nejak taký vzdialený péry ale myslím si, že nie len preto si budeme rozumieť. Chcel by som diskusiu zahájiť e, vlastnou otázkou. Viacero mesiacov sa zaoberáme otázkou Ukrajiny. Pokiaľ si spomínam, nie je to tak dávno, e, čo ukrajinský prezident Porošenko povedal, že by privítal spoluprácu medzi ukrajinskou armádou a európskymi ozbrojenými silami. Neviem presne, čo pán Porošenko mal na mysli, ale chcel by som sa opýtať, či e, nejaké také sily v Európe existujú, ktoré by boli e, schopné túto spoluprácu pretaviť a vyjadriť e, spoločnými vojenskými cvičeniami európskych ozbrojených zložiek s ukrajinskou armádou? Mám na mysli vojenské cvičenia. Pokiaľ viem, vojenské cvičenia NATO s ukrajinskou armádou sa už pripravujú a pýtam sa, či o tom prípadne e, uvažuje aj Európska ozbrojená zložka. Ďakujem. Mr. Stetina, Mr. Pašku. Ďakujem, pán Pašku. Ďakujem za tú prezentáciu, pán generál. Mám nejaké otázky, ktoré by som si chcel vyjasniť. Rozumiem, že keď máte jednu jednotku, ktorú chcete zaviesť e, vlastne do terénu, tak potrebujete ďalšie tri, aby sa mohli navzájom rotovať, čiže, alebo teda minimálne tri, čiže je to platné aj pre bojovú skupinu, my si povedali teda po tej prvej inzercii, e, teda potom vyslaní, e, či je to teda tiež tak, že vlastne treba to vynásobiť, lebo vyplývajú z toho nejaké politické problémy. Potom povedali ste, že bojová skupina to nie je niečo, čo e, automaticky e, sa má používať v každej situácii a ja s tým súhlasím. Otázka je, či um, máte no, predstavu nejakej situácii, kde proste máme využiť, použiť takúto bojovú skupinu a potom sme zablokovaní, keď máme, nejako to máme doplniť niečím ďalším, pretože dojde eskalácia, alebo je tam nejaký politický rozmer. Čiže s čím sme konfrontovaní? Potom títo ľudia by boli de facto e, obetovaní. My sme ich tam vyslali a už e, nespravili to ďalšie, čo je e, preto potrebné. Potom spomenuli ste cvičenia Polex. Predpokladám, že tam je istý komponent na úrovni krajín, čiže nie je to vlastne aktivita na úrovni rady. To asi nejde. Vidím istú hodnotu pri koordinácii a chcel by som povedať, že je tu aj potreba toho, aby parlamenty e, členských štátov boli s týmto zladené, pretože všetky budú musieť odsúhlasiť e, vyslanie jednotiek. A ešte mám dve ďalšie pripomienky. Jedna otázka je, máme aj tie severské krajiny, a vy ste povedali, že majú istú špeciálnu dohodu, e, ktorú iní nemajú. Ale problém je, rozmýšľate nad tým, že to pošlete skôr e, im, tým severským krajinám a nie tým južným. Možno, že by to neriešilo úplne problémy, ale ak by oni boli tí prví, ktorí e, už sú na to relatívne dobre pripravení, tak tí ostatní by sa mohli pripravo- pripravovať e, dlhšie. Teda to isté by platilo aj pre južný komponent. Čiže je to možné riešenie? A na záver chcem povedať, keď ste povedali, že tie veľké, že nejaká veľká krajina pomedzi tých rámcových krajín by do toho vstúpila, tak ja sa obávam, že ak by to chceli spraviť, tak by to spravili asi sami a nie v kontexte Európskej únie. Čiže prípade EÚ musíme možno rozmýšľať, rozmýšľať nad inými riešeniami. Ďakujem pekne, ďalej pán Van Orden. Ďakujem. Pani predsednička, aj pán generál, vy ako dobrý vojak vždy spravíte dobrú, e, alebo odovzdáte dobrú prácu, odvedíte dobrú prácu, keď dostanete nejakú úlohu, ale samozrejme vôbec e, e, vám nezávidím vo vašej úlohe. Podľa mňa tieto európske aktivity na úrovni armády sú, sú nemoc dobrým nápadom. Potom Európska únia častokrát hovorí, že niektoré myšlienky sú E, jej, ale v skutočnosti vymysleli to Briti, celý tento koncept. Bola to vlastne taktická skupina, ktorá e, bola započatá už v roku, alebo v 70. rokoch a e, tam bol pôvodne ten cieľ, ktorý bol úplne nerealistický, to 60 tisíc vojakov, ktorých, ktorí by mohli byť vyslatý, vyslaný pardon, do boja, ale to samozrejme sa ukázalo úplne ako nemožné a teda sa e, navrhla táto bojová skupina ako nejaký plán B. A treba povedať, že aj Európska únia neposkytuje žiadne ďalšie vojenské schopnosti. Človek, keď si prečítajú ľudia o tomto, tak majú pocit, že to sú nejaké dodatočné aktíva, ale v skutočnosti to tak nie je. sa využívajú tie jednotky, ktoré už existujú e, v jednotlivých štátoch. A tie sú k dispozícii pre využitie na úrovni štátu alebo aj na úrovni NATO. Keď je nejaká kríza, tak bojové skupiny EÚ sa v praxi nepoužijú. Reálna reakcia na krízu pochádza v prvom rade od e, schopných krajín, potom na druhom mieste koalícií e, ochotných krajín a potom na treťom mieste zo strany NATO. NATO má na to svoje jednotky, má 5000 eh, jednotiek, má špeciálne aktívy, e, eh, aktíva, má schopnosti e, konať veľmi rýchlo potom, ako padne politické rozhodnutie a tak ďalej. Tieto bojové skupiny sú vlastne iba spôsobom, ako sa Európska únia tvári, že akože má nejaké vojenské schopnosti. Pravda je taká, že ak by európska politika CSDP neexistovala, tak vlastne nič by sa nezmenilo, nikto by sa nevšimol a je to vec, ktorá je úplne irrelevantná, s výnimkou toho, že možno naše štáty by sa v takej situácii aj e, viacej sústredili na to, čo naozaj je dôležité, a to je na to a že by sa e, nenechali nejakým e, spôsobom E, dekoncentrovať e, takýmito nepraktickými záležitostiami. Hovoríte o nejakej spolupráci, ale to je trošku absurdné, pretože e, väčšina krajín je zároveň členom aj NATO, aj EÚ a tie ostatné krajiny, Rakúsko, Fínsko, Švedsko, keď sú spolupracovať, tak sa môžu účastňovať aj operácií NATO. To je celá spolupráca, ktorá je vyžadovaná. Nič navyše sa v skutočnosti nevyžaduje, nie je potrebné, alebo nepýta sa. A pokiaľ Európska únia chce niečo k tomu pridať, tak možno, že môže mať nejakú dodatočnú úlohu, pokiaľ ide o tie civilné nástroje, ktoré by mohla využiť, ale roz, rozhodne pokiaľ ide o vojenský aspekt, tam by EU podľa mňa nemala čo hľadať. Ďakujem, pán poslanec. Pani Sebajos ďalej. E, e, ja Poprosím keby ste si opäť nasadili slúchatka. Som zo Švedska. V minulosti e, som e, bola v švedskom e, parlamente Reichstagu, kde sa rozhodovalo aj o rozpočte pre vojenské operácie. Preto je príjemné počuť, že Norik Battle má tak taký dobrý chýr. To znamená, že e, tie, to obrovské množstvo finančných prostriedkov, e, ktoré boli na tento účel vynaložené, neboli premrhané. E, je to náročné mať takéto cvičenia pre členské štáty a to samozrejme podnecuje diskusiu na politickej úrovni, či tieto bojové skupiny mať alebo nie práve teda vzhľadom na vysoké náklady pri ich nasadení. Aj vo Švedsku Španielsku teda táto diskusia e, sa viedla. E, mám na vás niekoľko konkrétnych otázok. A síce k dokumente, dokumentu, ktorý bol rozposlaný, v ktorom sa spomínajú, spomína 5 rôznych scenárov. To znamená, kedy je potrebná vojenská reakcia, takže kam sa vysielajú e, vojenské e, zložky. Ide o, o konfliktné riešenia, riešenia konfliktov. Teda tento bod mi nie je úplne jasný a preto by som bola rada, keby ste mi osvetlili, aká je tam súvislosť, kde by vojenské zložky mohli, mohli zohrávať úlohu pri riešení konfliktov. Okrem toho, e, niekoľko slov k stratégii a síce k otázke, čo e, sa deje v predpolí e, a potom následne po vyriešení konfliktu, ako je to so stratégiou exitu, aby krajina nebola ponechaná v úplnom chaose. Možno e, tieto veci sa nám v minulosti príliš nedarili. V dokumente sa tiež nachádza vysvetlenie toho, ako sa príjma a ako má v budúcnosti prebiehať rozhodovanie v oblasti rýchlej reakcie. A e, tá súčasť týkajúca sa politického e, posúdenia má byť vypustená, pokiaľ ide o reakciu na krízové situácie a krízový manažment. Chcem sa opýtať, čo to znamená, e, predsa nebude e, nejaké vojenské nasadenie, ak tam nemáme nejakú politickú stratégiu, prečo tam chceme ísť, prečo došlo e, k zapojeniu vojenských e, zložiek a tak ďalej, a aký bude náš ústup a podobné problémy osvetliť. A potom by som rada sa pozrela aj na národné parlamenty a ich otázku o úlohu pri rozhodovaní, pretože aj národné parlamenty musia byť zahrnuté do procesu rozhodovania. To znamená, že celý proces rozhodovania bude trvať určitý čas. Je to ale samozrejme aj dôležité, pretože práve e, e, parlamenty nesú zodpovednosť za to, čo sa e, následne udeje, teda či to nasadenie bolo zlé alebo dobré, politickú zodpovednosť zaň musia prevziať politici a preto politický proces a nájdenie politického rozhodnutia sú e, veľmi dôležité, aby to celé prebiehalo korektne od začiatku až po koniec. Kladiem si tiež otázku, či e, tento dobrý dokument e, nám pomôže vyriešiť problémy, alebo či tieto problémy budú pretrvávať, pretože e, nestačí len mať dokument. Dokument musí byť aj implementovaný a samozrejme treba celý čas dohliadať na politický proces. Ďakujem. Nech sa páči, pán Krasnodemský. Ďakujem. Mám o otázku, pokiaľ ide o statický airlift. Teda konkrétne sa pýtam, ako dlho by to trvalo, e, keď chcete s tým byť hotový. Môžete mi prosím vysvetliť, alebo nám, ako e, to vyzerá, pokiaľ ide o tento strategický airlift. Počujem, že v januári 2006 viaceré krajiny podpísali istú zmluvu s konkrétnou skromnou spoločnosťou, ktorá e, bola vlastne pobočkou ruskej firmy pôsobiacej v Nemecku. Rok 2006 možno vtedy to mohlo byť vnímané ako celkom racionálne, ale potom, čo sa stalo odvtedy, samozrejme, teda hovoríme o situácii v Čiernom teda v regióne Čierneho mora a tak ďalej, tak proste v súčasnosti asi by sme to mali prehodnotiť. Ja som tiež občanom jednej z európskych krajín, ktorá je šokovaná tým, že závisíme od NATO, ale potom vaše e, jednotky závisia sa od nejakej rakúskej, teda, pardon, ruskej firmy, ktorá poskytuje lietadla našim jednotkám. Čiže znamená to, že naša bezpečnosť závisí od ruskej súkromnej spoločnosti alebo ruských lietadiel. To je absurdné. Ako nám to môžete e, vysvetliť, ako to zapadlo do tej dnešnej situácie? Ako my hodnotíme ruskú stratégiu a súčasné vzťahy medzi NATO a EÚ? Ďakujem. General, I would like to, to ask... Ďakujem. E, pán generál, tiež mám na vás jednu otázku. Skôr takú hypotetickú. Ako by ste vy opísali možné e, operácie alebo situácie, ktoré by ste použili jednotky rýchlo nasadenia EU? Viem, že to je e, momentálne iba na školenie tých schopností alebo rozhodovacieho procesu, naše schopnosti spolupracovať, ale treba pamätať aj na konečný výsledok. Takže iba hypoteticky, ako vidíte takú možnosť dosiahnuť nejakú rovnováhu Eh, pokiaľ ide o nejaké jednoznačné rozhodnutie. Aj pokiaľ ide o NATO, už aj kolega Jeffrey tu spomínal, že tu boli isté problémy a častokrát v rámci NATO sú isté nejaké snahy alebo tá formula koalícia ochotných eh, častokrát je to, akým spôsobom sa rieši. Takže ako by ste porovnali takéto situácie, ako by ste definovali ozajstnú možnosť konať v praxi. Thank you very much. Thank you for your questions. Ďakujem. Ďakujem aj za vaše otázky, aj za váš úvod. Vy ste mi naozaj pripomenuli to krásne mesto Prahu. Ja tiež, respektíve čas mojej rodiny stade naozaj pochádza. Eh, pokiaľ ide o vaše otázky, ako dobre viete, nie je, žiadna, nie je žiadne politické rozhodnutie na úrovni alebo zo strany EÚ nejakým spôsobom začleniť e, vojenský aspekt do našej reakcie na krízu na Ukrajine, ale samozrejme sú isté krajiny, ktoré na bilaterálnej úrovni e, do rôznej miery podporujú e, teda podporu Ukrajinu e, niekedy aj napríklad s vojenskými cvičeniami. A máme naďalej prebiehajúcu spoluprácu s Ukrajinou, ktorá súvisí aj s CSDP. Ako možno viete, Ukrajina bola ešte do istej miery aj je prispievateľom eh, k spoločnej bezpečnosti. Takže sú tam, je tam istý základ pre pokračujúcu spoluprácu, ale samozrejme uvedomujeme si a rozumieme tomu, že Ukrajina má aj iné problémy, než eh, ako prispievať do CSDP. Ja sa to uvedomujem a uvedomujem si ukrajinské požiadavky, pokiaľ ide o posilnenú spoluprácu. To sú veci, ktoré boli preštudované nedávno v rámci európskeho kontextu. Možno, že by mohla byť nejaká ďalšia e, podpora, napríklad teoreticky, nejak tomu žiadne rozhodnutie, mohlo by sa e, pracovať na základe tej existujúcej misie, ktorú už máme, ktorá pôsobí na Ukrajine. Pán Pašku, vaše otázky? pokiaľ ide o rotáciu týchto bojových skupín. Rotácia ako taká nie je pre bojové skupiny plánovaná. Ale samozrejme máme, respektíve musíme plánovať na oveľa dlhšie obdobie, ako je iba využitie tej bojovej e, skupiny, než to nám teda umožňuje. Ale od začiatku vlastne nejde iba o bojové skupiny a nejde iba o nejaké vojenské jednotky. Ide o e, istý mix našich e, možností a z toho má vyplývať naša e, stratégia exitu a vlastne má, to byť, má byť takýmto spôsobom definovaná úplne od začiatku. Samozrejme, ak si nejakým spôsobom želáte, aby ste nejakú jednotku Eh, mohli udržať eh, v danom teritoriu, tak pravdepodobne potrebujete 4 toľko ľudí, než koľko tam má byť vyslaných. Ak nejakú bojovú skupinu by ste mali eh, použiť, tak asi ten objem by sa po 4 mesiacoch zmenil. Možno, že by ich potom mohlo byť menej, ale teoreticky ich môže byť po istom časovom období aj naopak viacej. A to môže mať dopad aj na poskytovanie notiek zo strany EÚ. Pokiaľ ide o tú eskaláciu, nepovedal by som, že rozhodnutie použiť alebo nepoužiť nejakú bojovú skupinu bolo e, blokované zo strany alebo tým, že by potenciál eskalácie e, CSDP bol v minulosti nejakým obmedzujúcim faktorom. Skôr to e, blokovali národné vyznotenia rizika vrátane tých politických bola to blokované zo strany napríklad otázky Fit for the Purpose, čo je napísané nakoniec e, v charte v roku 2008 a nakoniec to bola operácia na, vo veľkosti brigády. E, vlastne bola skupina je iba bataliónom, ale teoreticky sme mohli e, začať na takéto úrovni a potom napríklad sa e, posunúť smerom k brigáde. Takže nešlo o eskaláciu alebo o väčšie jednotky, ktoré nakoniec by proste boli, zablokovali e, to rozhodnutie použiť bojovú skupinu, tam išlo iné dôvody. Pokiaľ ide o politické cvičenie Bolex, máte pravdu, to je na úrovni členských štátoch, štátov, ale čoraz viac sa na tom zúčastňujeme aj my, aby sme ilustrovali nielen to, o čom vlastne je bojová skupina, ale aj akým spôsobom sa môže používať v konkrétnych scenároch. To bude posilnené do budúcna. A členské štáty majú e, veľmi e, veľkú účasť zo všetkých e, zúčastňujúcich sa krajín v rámci takýchto cvičení POLEX. Potom ste sa pýtali na tie severské, respektíve južné krajiny. To je hľadiska politického trochu zložitejšia otázka, než ten iba vojenský povrch toho, pretože to týka nielen otázky prispôsobenia sa aklimatizácie nejakej bojovej skupiny, to sa dá dosiahnuť aj iným spôsobom. Mali sme začiatkom tohto roku na úrovni riaditeľov obranej politiky diskusiu, do akej miery by dávalo zmysel kompletne reorientovať e, zloženie našich bojových skupín, ale to spustenie nebola aklimatizácia, bol, bolo to skôr, e, bola to skôr nejaká spoločná sada záujmov. Samozrejme, je to veľmi dôležité politické riziko, teda že sa v rámci Solidarity, v rámci CSDP mohli e, vyskytnúť nejaké e, rozdiely názorov. A musím vás podporiť v tom vašom pozorovaní, že e, rozsiahle siete pravdepodobne budú konať sami. No, je toto prepojenie na článok 44, ale práve toto prepojenie vedie ku kontroverzii ohľadom celého tohto článku 44, pretože mm, otázka je, prečo by malo ísť o politickú konfirmáciu ex post, e, pokiaľ v prípade nejakej očakávanej akcie. Toto je práve jadrom diskusie, preto stále o tom hovoríme, o tom článku 44, teda ešte zatiaľ to neuzavrate. Takže no, nevadí, pán Van Orden odišiel, ale ja veľmi rád by som objasnil eh, myšlienku bojovej skupiny. Je to, je to vojenská, vojenský termín, vojenský pojem, nie je politický pojem. Možno by som mohol eh, vysvetliť. CSDB rieši veľké oblasti, kde eh, je mnoho noviniek aj vo vojenskej oblasti. A to sa netýka len bojovej skupiny, ale aj v iných oblastiach, kde sú, dajme tomu, výcvikové alebo poradenské misie, ktoré sú pomerne úspešné a naďalej. A tie náklady, že sú veľké, áno, to potvrdzujem. Atenský mechanizmus sa mal reformovať. V konečnom dôsledku to aj tak bolo urobené na 5 scenárov. Takže je tu ten scenár prevencie konfliktov. Ja by som aj povedal, že E, bojová skupina má priamo úlohu v tomto samotnom scenári, že to je jej hlavná úloha. Ale takýto scenár môže vyeskalovať do niečoho, kde by bolo užitočné mať e, nejakú schopnosť rýchle reakcie na strane Európskej únie, teda schopnosť reagovať e, veľmi rýchlo na situáciu. Bez ohľadu na to, čo urobíme, tak nástroj v európskom kontexte, vojenský nástroj, je zakotvený vo mnoho širších politických ohľadoch, politických úvahách a prostredníctvom diskusí, ktoré prebiehajú, aj teraz prebiehajú pred tou Radou pre zahraničné záležitosti v pondelok. Ten PfC, a teda e, politický rámec pre komplexný prístup, tak to je ilustrácia toho, že je to viac než len, než len pokus, že tu sa vykonávajú reálne kroky a e, je tu snaha e, využitia vojenských nástrojov. A ja by som išiel možno až nad rámec toho. Um, my by sme chceli využiť tú bojovú skupinu, ale vôľa využiť tú skupinu by nemala byť rozhodujúcim spôsobom, alebo teda rozhodujúcim faktorom pri tých rozhodnutiach, politických rozhodnutiach. Je to skrátka nástroj a nie niečo, čo máme a musíme to použiť. E, napríklad vojenská prítomnosť v nejakej oblasti by nemala byť e, určovaná veľkosťou bojovej skupiny. To je, to je v podstate prvotná skupina, alebo skupina prvotného nasadenia, ale je možné, že sa potom rozhodne o nasadení iných e, vojenských prostriedkov. A tá stratégia, tá nie je, vlastne takto stratégia výstupu, tá nikdy nie je vojenská, alebo to len vojenská, samozrejme ju možno kombinovať e, s inými silami. A sú procesy ako v Bangi a v Stredoafrickej republike, kde e, ADR a SSR proces eh, z USA, kde my eh, zohrávame veľmi silnú úlohu. Teda tu všade máme možnosť zasiahnuť a my sa snažíme práve zvládnuť to preklenutie z tej vojenskej stránky. No a teraz vlastne dostávame sa do tej, do tej nevýkonnej stránky. A mm, táto výstupná stratégia, teda exit strategy, tá má veľmi dobré príklady realizácie doteraz bez vy... ja z toho samozrejme nemôžem vypustiť elementy procesu politického rozhodovania, aby sme to urýchlili, to by nešlo, to ani nebolo otázkou, teda eliminovať to politické rozhodovanie, samozrejme nie. Nie je to možné, lebo, ako som povedal, musia byť k tomu závery rady, rozhodnutie rady, ale na politickej strane by bolo ešte lepšie, keby tam boli určité elementy, ktoré by rozšírili PFCA tam, kde sa to príliš zmi- e, rozrieďovalo. A ide napríklad o vec, alebo teda otázku zvažovania strategických alternatív. Toto zvažovanie je možné navrhnúť rýchlejšie, ak je potreba rýchlosti. Naši plánovači zkrátka ten proces môžu štruktúrovať trocha odlišne. Teda je tu myšlienka krízového manažmentu a operačných plánov. Úloha národných parlamentov ďalej. Myslím, že tá úloha je daná. Myslím, že z vojenského hľadiska je samozrejme problém s harmonogramom. Nechceme len e, naplniť tabulkové stavy na začiatku to je vec, ktorá by v prípade, alebo teda v prípade takého stavu pohotovosti trvala roky, ale pokiaľ, pokiaľ počas tohto obdobia pohotovosti bude potrebné rozhodnutie, tak je treba požiadať členské štáty, či konkrétne sú ochotné hneď prispieť um, tým, čo už majú predcvičené alebo vycvičené tými prostriedkami, ktoré sú pripravené pre tú bojovú skupinu. Tento proces by ideálne mal zapadnúť medzi bod schválenia krízového, krízového plánu a um, ide o to, že ten, ten krízový plán by mal byť, by mal byť možné schváliť len vtedy, ak sú vôbec nejakí vojaci, ktorí ho budú môcť realizovať. Ja viem, že pre niektoré členské štáty takéto procesy, rýchle procesy sú možné, ale je to celkovo vzaté stále veľká výzva ale teda odpoveď na vašu otázku je kladná, áno. E, pán Bacalis, e, či ide o riešenie dočasné? Áno, ide. Je to čiste konvenčné a zmluvné riešenie sú za tým zmluvy, ktoré zatiaľ sa plnia. My totiž závisíme v prípade lietadiel od tohto typu, pretože e, pri e, v tejto kategórii širokých e, trupov, alebo teda lietadiel s širokým trupom je v podstate sú k dispozícii len tieto Antonovi a preto sa na ne stále spoliehame. V Eindhovene je e, Európske veliteľstvo e, leteckej dopravy, vojenskej leteckej dopravy, kde e, uplatňujeme koordinačný mechanizmus nasadzovania týchto leteckých prostriedkov prepravných a to ide nad rámec Calisu. Čiže máme samozrejme aj záložné možnosti a k vašej otázke, pani predsednička, potenciálne um, operačné priestory Čad je jedna možnosť, Stredoafrická republika určite, pretože v Stredoafrickej republike sme mali nastavený správny harmonogram, správnu veľkosť a proces, rozhodovací proces bol rýchly a takisto proces e, vojenského plánovania bol rýchly. Rozhodli sme sa teda nevyužiť e, bojovú skupinu. Ja vidím, že bez toho, aby sme zachádzali do detajlov, tak s vašim povolením vidím priestor na to, aby sme využili bojové skupiny budúcnosti a tam by to mali byť e, e, tam by mali byť len akýmsi záložným riešením. Nie je to jediné riešenie, to je späť k tej švedskej otázke. Jeden aspekt, ktorý pravidelne e, riešime s našimi veliteľmi bojových skupín, je zásah v situácii, kde prebiehajúca misia alebo operácia zažíva eskaláciu alebo komplikácie. Toto je, mm, to, sú, to je v podstate tá forma posil. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička, pán generál. Ja by som sa chcela ešte raz vrátiť k otázke, ktorú som položila predtým. Týka sa to Salisu a e, prepravných lietadiel Antonov. E, určite sú to veľmi schopné stroje, ale vyrábajú sa na Ukrajine mimochodom a Videla som dokonca eh, fotografie Antonovou v Pangi s eh, ukrajinskou vlajkou, teda s ukrajinským s ukrajinskými výsostnými znakmi, takže nie som si tým celkom istá, ale myslíte si, že by bolo možné prehodnotiť, alebo teda, že je tu situácia, že, možnosť, že je tu možnosť prehodnotenia, eh, pretože sú rôzne sankčné režimy, a my nejakým spôsobom musíme ukázať, že podporujeme takýto postoj. Ja si, myslíme si, že to je úspešné. Možno je čas a miesto zvážiť tie predchádzajúce rozhodnutia. Prosím, máte slovo. Pokiaľ ide o bangy, áno, to potvrdzujem, to sú e, lietadla ukrajinského letectva, takže sú samozrejme aj označené e, výsostnými znakmi. Tam, sú to, tam ide o kontrakty členských štátov, to nie, to nie je kontrakt EÚ. Samozrejme, môžeme sa obrátiť na členské štáty, ale to je na zváženie jednotlivých členských štátov. Nebolo by asi jednoduché pre mnohé členské štáty, keby odstúpili od toho, čo už majú, pretože som spomenul, že máme nedostatok eh, strategických eh, eh, nákladných lietadiel, alebo teda lietadiel pre strategickú prepravu nákladu. A to je jedna z kľúčových priorit strategického rozvoja, ktorú si kladieme. A dúfam, že aj členské štáty, teda členské štáty Európskej únie, budú schopné tento nedostatok riešiť. Chcem sa spýtať, či sú ešte nejaké ďalšie žiadosti o slovo, hovorí predsednička. Ak nie, tak vám veľmi pekne ďakujem, pán generál poručík, za vašu prítomnosť na zasadnutí nášho podvýboru. Chcela by som informovať eh, poslankyne poslancov a hostí, že pred eh, júnovým zasadnutím Európskej rady by sme chceli eh, prebrať mnoho vecí na sede, ktoré sa budú zaoberať CSDP a, a našich schopností rýchle reakcie. Určite by sme tieto veci chceli prejsť aj počas e, záverečného zasadnutia ministrov, zahraničia, e, ministrov obrany takže, pretože oni majú svoju úlohu tiež. Takže vám ďakujem veľmi pekne ešte raz, pán generál Poručík, a chcela by som vám povedať, že nasledujúce zasadnutie sa bude konať v pondelok 20. apríla 2015 v poobede. Vítam vás a týmto uzatváram toto zasadnutie. Dovidenia.